Týmto otváram naše vypočutie. Vítam všetkých expertov, pána Giacoma Maconeho, vedúceho medzinárodných vzťahov EBU, generálny tajomník Eurovision Foundation a spolu s ním vítam nášho bývalého kolegu Ignacio Garden Gardens a on bol členom výboru a momentálne zohráva dôležitú úlohu v rámci EBU. Ďalej rada vítam Erkyho Ormalu, po viceprezidenta Business Environment Nokia. Ďalej vítam pána Kloda Erika Poaru. Ďalej pána Antonia Suareza Lozana, generálneho tajomníka EGEDA. Všetkých vás teda srdečne vítam. Rada by som vám pripomenula, ako bude prebiehať dnešné zasadnutie. Jedno kolo prezentácií, každý odborník dostane slovo približne na 10 minút. Bude nasledovať 45-minútová diskusia. Ďalej dostane každý expert 5 minút na odpoveď. No a na záver dostane slovo komisia a polské predsedníctvo. No a ešte by som vám chcela pripomenúť technickú záležitosť, že dnešné zasadnutie sa vysiela na internete. Takže máme iste mnoho divákov, preto sa správajte všetci slušne. No a kamera sa vždy zaostrí na rečníka, ktorý používa mikrofón a preto e, tí, ktorí idú používať mikrofón, tak zapnite si prosím mikrofón na ľavej strane. No, môžeme začať. Ja som si to pripravila pekne po anglicky, aj keď môj rodný jazyk je Nemčina, takže to budete musieť znášať. Dobre, teraz otázka digitalizácie je mimoriadne dôležitá pre ochranu a zachovanie európskeho kultúrneho dedectva. A rovnako, samozrejme, pre sprístupňovanie obsahov online pre širokú verejnosť. Z tohto dôvodu sme usporiadali aj dnešný, dnešné vypočutie. Nie je to nevyhnutné, dôležité pre naše jednotlivé kultúry, ale aj pre celú EÚ. Myslím, že oveľa väčší význam treba prikladať kultúre v rámci diskusí o Európe. Neustále hovoríme o krízach, o peniazoch a teda, ale zabúdame na to, že kultúra je základom Európskej únie a treba sa o ňu starať. V súčasnosti v hodnote 96 miliard eur. Viac ako tisíc filmov sa vytvára každý rok. Tak európsky audiovizuálny sektor je jedinečným majetkom EÚ. Eh, viacero zmien postihlo tento sektor za ostatných 10 rokov digitálne technológie. Už európske audiovizuálne diela sprístupňujú oveľa jednoduchšie obyvateľom EÚ aj mimo ich domovinu a to pomocou nových, pomocou nových služieb. Už teraz sme v digitálnom období, ale e, jej, jeho rozvoj a budúcnosť je stále neistá. Audiovizuálny, pries, e, audiovizuálny sektor charakterizuje predovšetkým jeho roztrieštenosť, tak kulturálna ako aj priemyselná. No a preto sme sa dostali do kritického okamihu a požiadali sme nášho kolegu Borisa, aby vypracoval správu na túto tému, aby sme mu pomohli tak sme usporiadali, alebo uskutočne sa dnešné vypočutie. Stojíme pod, pred mnohými výzvami, tak právnymi, ako aj kulturálnymi, a mnohé z nich sú veľmi komplexné. Digitalizácia obsahová internet, a priteľ záujem o audiovizuálny sektor, a otvoril nový e, potenciál a príležitosti pre všetkých, aj keď niekedy e, sa považuje za kliatbu tých tradičných aktérov Európska únia musí čeliť týmto výzvam a preto vítam e, nedávny návrh komisie, ktorý rieši problémy práv a vlastníckých práv. Ja som presvedčená o tom, že treba zaručiť vytvorenie skutočného digitálneho jednotného trhu pre audiovizuálne obsahy na to, aby sme podporovali kultúrnu diverzitu. A preto treba rozvinúť nové trhy pre využitie digitálnych technológií a zaručiť, že audiovizuálne služby a obsahy môžu prekračovať hranice EÚ, aby európsky občania mohli plne využívať prospech digitálnej éry. No a tešíme sa a s veľkým záujmom si vypočujeme všetkých eh, odborníkov, ktorí dnes eh, vystúpia a dúfam, že z ich prezentácií vyplynie plodná diskusia. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo Giacomo Mazzone, generálny tajomník Eurovisiony Foundation. Takže pán Mazzoni, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsednička. Je to pre mňa veľká česť a rado, že môžem dnes vystupovať. No a keďže som Talian, tak eh, budem hovoriť po taliansky. No dobre. Takže želám vám všetkým veľmi dobrý deň. No a v mene kultúrnej diverzity. Budem hovoriť po taliansky, keďže som Talian. Európska audiovizuálna politika je jednou z hlavných tém, ktorými som sa zaoberal v ostatných 25 rokoch pri RAI, bol som aj eh, pracoval som aj eh, pre Euronews, čiže týmito témami som sa zaoberal a táto téma nie je pre mňa ničím novým. Myslím si, že hlavná úloha Mm, prípada najmä verejnoprávnym službám v Európe. V budúcnosti sa ich úloha ešte zintenzívni. A v rámci diskusie e, sa pokúsim urobiť zaradenie do príslušného rámca. 10 e, miliard eur bolo e, investovaných do originálnych obsahov každý rok oblasť, ktorá pre mnohé členské krajiny je pomerne kritickou oblasťou. Televízia je ešte stále dôležitý nástroj komunikácie, sledovanosť rastie v priemere, predstavuje 3 hodiny za deň. Máme tiež k dispozícii online audiovizuálne obsahy, ktoré sú dostupné cez internet, najmä v Spojenom kráľovstve v roku 2010 bolo stiahnutých z internetu 5 miliárd videí. Boli to najmä filmy, ktoré boli stiahované. Aj v tejto oblasti e, vidíme, že údaje e, rastú Potom tu máme lineárnu televíziu. Sledovanosť stále rastie. Vidíte tu, do akej miery sa investuje do obsahu a to je aj zasluhou smernice Televízia bez hraníc. Myslím si, že toto je eh, veľmi zaujímavá grafika, týka sa 2009. roku a vidíte tu verejnoprávnu televíziu a vidíte, koľko bolo investovaných do vlastnej produkcie a koľko e, bolo objednaných u cudzích subjektov. Vidíte na špičke BBC, ktorá investuje vo veľkej miere do vlastnej e, produkcie a potom nasledujú ďalšie stanice, ďalšie krajiny. Samozrejme, že zohráva tu veľkú úlohu aj finančná situácia, o čo viac finančných prostriedkov máte, o to viac môžete investovať do vlastných obsahov. Keď bola predložená digitálna agenda, bol zaznamenaný veľký záujem o ňu zo strany e, televíznych a rozhlasových staníc. Vychádzali sme z toho, že bude možné odstrániť mnohé nedostatky a že sa pokúsime dosiahnuť konvergenciu medzi viacerými aktérmi, ktorí spolupracujú v spoločnom priestore. Niektorí sú väčší, iní menší, niektorí majú viac finančných prostriedkov, iní menej. Tu máte e, takú schému, ako to vyzerá v súvislosti s digitálnou agendou. Ak tu hľadáte slovo program, hľadáte zbytočne. Nájdete tu pojem obsah. Program e, znamená napríklad správy, večerné správy alebo nejaká talk show, ktorá sa zaoberá povedzme politickými otázkami tej ktorej krajiny. Však tu hovoríme o obsahoch, o obsahoch, ako mm, si to môžete predstaviť ako napríklad obsah toho, čo má obsahovať e, benzín, aby mohol e, poháňať auto. Máme veľké siete, ktoré pokrývajú celú Európu a to je niečo ako obrovské potrubia, ktoré musíte niečím e, naplniť. Musíte ich naplniť obsahom. Aj keď toto vlastne nie je dobrá schéma, potrebujeme dobrú kvalitu našich programov v rámci služieb občanovi, v rámci e, dopracovania sa k sociálnej kohézii nejde len o to prísť s novými programmi, ale e, tieto musia sa zaslúžiť o konvergenciu. To, čo v ostatných rokoch bolo dosiahnuté napríklad v Beletovej e, správe alebo e, v správe o kreatívnych o kreatívnom priemysle, stvarovaní obsahov občanmi. To všetko sú prvky, ktoré by mali prispieť k tomu, aby postoj e, voči audiovizuálnej oblasti sa zmenil. Aj pojem program musíme vidieť v z iného aspektu a nie natoľko obmedzenia ako doteraz. Náš sektor je sektorom, ktorý je samozrejme tiež závislý od trhu, je úzko prepojený s demokraciou, so vzťahmi s občanmi, inštitúciami, eh, základnými právami. Čiže máme tu celý rad faktorov, ktoré sa tu e, stretávajú a ktoré majú dopad na to, ako bude vyzerať komplexné dielo. Samozrejme nesmieme zabúdať na programy, e, ktorých cieľom je vzdelávanie občanov a tak ďalej. Výbor pre kultúru Európskeho parlamentu samozrejme zohráva veľmi dôležitú úlohu e, vy skutočne ste úplne iní ako napríklad výbor pre priemysel, ktorý sleduje úplne iné aspekty, zaoberá sa napríklad sieťovými odvetviami. E, vy sa ob- zaoberáte obsahmi e, sieti. Takže sústredíme sa na konvergentnosť systémov a tam došlo k celému radu e, krokov, kde parlament mal veľký význam napríklad neutralita v rámci intranetov. Ide o zásadnú otázku dnes. E, máme siete viazané na e, isté témy a keď si občan zapne rádio alebo televízor, má okamžite prístup k istej službe. Máme tiež internet a prístup e, vo väčšej miere možno aj prístup k televízii. A je dôležité, aby obsah, ktorý sa šíri, bol prístupný jednoduchou cestou. Je tiež potrebné mať na zreteli veľmi dôležitý aspekt verejnoprávnych eh, služieb a síce, aby všetci občania mali prístup k takýmto službám nie len tí, ktorí si môžu dovoliť mať prístup k vysokorýchlostnému internetu, alebo nie len tí, ktorí si môžu dovoliť zaplatiť si pay TV. Všetci občania by mali mať prístup k takýmto službám. A potom máme tu ešte ďalší dôležitý e, bod. Viem, že budúci rok budeme mať 5 ďalších príležitostí vrátiť sa k e, týmto bodom, napríklad k otázke autorských práv, k otázke osirotelých diel. Čo sa týka autorských práv, problémy sú podobné. Autorské práva svojho času boli eh, vyvinuté eh, vtedy kedy teda mm, ešte všetko bolo eh, lineárne a dnes prechádzame na nelineárnu éru a preto je potrebné pozmeniť aj autorské práva tejto nelineárnej ére, čiže kolektívne práva alebo akési prístupové heslá, eh, boj proti internetovému pirátstvu. To všetko sú aspekty, ktoré budeme musieť zohľadniť v budúcnosti. A na záver by som rád spomenul ešte jeden bod, a síce hybridná televízia stáva sa pomaly realitou a máme tu problém, aj legislatíva má problém a síce ide o otázku aké práva tu budú primárne platné. Dnes máme pravidlá, ktoré ustanovujú e, pravidlá pre televíziu a máme tiež pravidlá upravujúce fungovanie internetu a pri hybridnej televízii tu máme dočinenia s oboma aspektami, čiže aké pravidlá budú ehm, prednostné. Myslíme si, že by to mali byť pravidlá opravujúce televízne vysielanie, pretože to by najviac pomohlo našim občanom. Ďakujem pekne, pán Macone. A teraz dám slovo pánovi viceprezidentovi eh, Business Environment Nokia, pánovi Omalovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za to, že mám príležitosť vystúpiť na toto zasadnutí. Dovolte mi začať eh, tak eh, zo široka a položím takú všeobecnú otázku v rámci digitálneho priemyslu Treba povedať, že sme jeden z najrychlejších sa rozvíjajúcich, eh, jedno z najrychlejších sa rozvíjajúcich eh, priemyselných odvetví. Myslím, že neexistuje žiadne ďalšie priemyselné odvetvie, ktoré môže vykázať eh, dvojciferný rast. My rastieme veľmi rýchlo, vytvárame pracovné miesta a je to jeden z najdôležitejších nástrojov v našich rukách na udržanie prosperity a sociálnej kohézie v tomto kontexte. Takže vytvárame veľmi veľa príležitostí, ale v Európe trpíme, pretože nám chýba jednotný trh pre digitálne služby. My sme odvedli množstvo práce na to, aby sme pochopili, aké sú náklady neexistencie jednotného trhu. No a dospeli sme k rovnakým číslam, ktoré boli predložené, keď diskusia o jednotnom trhu koncom 80. rokov začala. No a dokázali by sme získať dodatočný zisk vo výške 500, 500 miliard eur, ak by do roku 2015 bol vytvorený jednotný eh, digitálny trh. Hovoríme o, o sumách, ktoré by dokázali vyriešiť naše súčasné finančné problémy. A preto je len ťažko pochopiteľné, prečo tieto témy nie sú hlavnou prioritou európskych politikov, pretože my by sme dokázali priniesť tieto finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na riešenie súčasných problémov. A bez jednotného trhu Európa nedokáže využiť svoj potenciál. Tieto bariéry treba odstrániť. Európsky výrobný priemysel, európske služby, ako aj kreatívny priemysel trpí. A rovnako trpia aj občania, ktorí nemajú prístup k európskym obsahom v takom rozsahu, akom by si želali. Menej ako 10 internetového obchodu je dnes v Európe má cezhraničný charakter. A to v podmienkach jednotného trhu, takže menej ako 10 z celkového objemu. No a ešte alarmujúcejšie, ak porovnáme Európu so zbytkom sveta, je, že nemáme európske distribučné kanály. Nemáme poskytovateľov internetových služieb, ktorí by dokázali distribuovať digitálne služby. My budeme čoskoro závislí od amerických distribútorov. To sa dnes už stá, eh, deje. Euro, a, eh, americkí aktéry nakupujú európske obsahy a distribujú ho potom späť do Európy. A tým jeho hodnota ostáva v zahraničí. No a čoskoro zistíme, že eh, túto rovnicu čoskoro napadnú azijskí poskytovateľe služieb s miliónmi zákazníkov sa im to podarí. No a na zozname popredných internetových poskytovateľov služieb nie sú európske služby. Z 50 najnavštevovanejších stránok len 4 sú európske. Takže Európa sa dostala do takej situácie, kedy postupne je vytlačená na okraj a nevyužíva príležitosti IKT. Zoznam bariér pre jednotný digitálny trh je dlhý. Ja nebudem hovoriť o všetkých, nie, poviem len o jednej, čo je tému dnešných hm, diskusí a je to tiež jedna z najkontroverznejších eh, tém eh, hm, v rámci našich snah vytvoriť jednotný trh. A to je reforma autorských práv alebo copyrightu zistíme, že produkty nejakej tvorivej činnosti alebo kreatívneho priemyslu budú digitalizované. Ich distribúcia na internete bude primárnou distribúciou všetkých digitalizovaných obsahov v nadchádzajúcich rokoch, takže naše skúsenosti a väčšina nášho času, keď si budeme užívať tie výsledky práce kreatívneho priemyslu, bude na internete a bude to prostredníctvom digitalizovaného obsahu. A keď sa pozrieme, čo sa v tejto oblasti deje dnes, uvidím ako prí, príklad hudobný priemysel. Európsky digitál, priemysel digitálnej hudby tvorí len jednu tretinu, alebo je len jednou z tretinou z porovnateľných trhov v USA. Digitálne trhy v USA minulý rok narastli o 38%, v Európe to bolo menej ako 10%. Takže my týmto trpíme. Hovorilo sa o tom, že s čím súvisia komplexné záležitosti reformy autorského práva. Súvisí to so zmenou celého systému pridelovania autorských práv, výnimiek pravidel, ktoré sa týkajú úlohy sprostredkovateľov a tak ďalej. My sme viackrát opakovali, že sú nevyhnutné tri dôležité reformy. Prvá sa týka, alebo prvá spočíva v zriadení mechanizmov efektívnejšieho a transparentnejšieho pridelovania licencií v Európe. A objasnenie práv a obsahu chránených autorským právom umožní poskytovaniu internetových služieb a poskytovať svoje služby v celej Európe za jednoduchších podmienok. Ďalej potrebujeme zjednodušiť systém poplatkov za autorské práva, čo je jeden z najväčších, najväčších problémov pri distribúcii digitálnych obsahov v Európe a je to najväčšia príčina fragmentácie európskych trhov. Nezohľadňuje to potreby digitálnej éry, potrebujeme jasnú definíciu rozsahu pôsobnosti nejaké súkromné kópie čo to je, nie je to nikde definované. A potrebujeme jednotnú interpretáciu no, komunitárnej koncepcie férová kompenzácia. Je to v zákone, avšak nikde táto spravodlivá kompenzácia nie je definovaná. Aj keď sa v zákonu hovorí, že to má byť založené na škode, ktorú utrpí tvorca pridelením výnimky. A toto by prospelo výrobcom, tvorcom, celému priemyslu. No a po tretie potrebujeme reformu riadenia a správy sprostredkovateľov. V súčasnosti riadenia správa spoločnosti nie je transparentná, nie je zodpovedná tým tradičným spôsobom, ako obchodné organizácie zodpovedajú za využitie ich prostriedkov. V Európe sú príklady, kde platba umelcovi sa môže uskutočniť viac ako 5 rokov po eh, tvorbe zisku. Poznáme viacero príkladov, keď viacerí z osôb, ktoré, viaceré z osôb, ktoré majú nárok na tieto, tieto peniaze nič nedostali. No a tiež poznáme viacero príkladov, keď umelci nemajú prístup na trh, pretože sa nepokladajú za dôveryhodných hráčov. No a preto tieto tri elementy sú dôležité. Sú to hlavné stavebné bloky vytvorenia jednotného trhu pre digitálny priemysel. My sa snažíme e, nájsť cestu pokroku. Vidíme súčasný trend, ktorý bude viesť k marginalizácii Európy, e, ktoré bude digitalizácia ponúkať. A úprimne dúfame, že európsky politici a zodpovedné osoby e, príjmu rozhodnutia o reformách, ktoré zaručia hospodárskú prosperitu a sociálny blahobyt v, pre občanov EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ormala. To bolo, vaše slova boli veľmi e, znepokojivé. Dúfam, že si vymeníme názory. No a slovo teraz dostáva Claude Poirot, founder Euro Europa Cinemas. Bonjour et merci. Dobrý deň, ďakujem. Úvodom by som chcel povedať pár slov k eh, tým prvým eh, informáciám, ktoré eh, boli uverejnené v dokumente o digitálnej technológie od pána Borisa. My si vysoko ceníme tento dokument a vo svojom príspevku by som chcel kratšie pohovoriť o tom, o čom on bude hovoriť podrobnejšie. Budem sa zameriavať na štyri hlavné oblasti. Je to dôležitosť e, vybavenia e, digitálnou technológiou, ďalej to je e, naliehavosť takéhoto vybavenia, ďalej nerovnomerné vybavenie sál, premietacích sál digitálnou technológiou a ďalej perspektívy pre toto oblasti. Teraz dôležitosť vybaviť sa takouto technológiou. Potom, ako sa začali zavádzať rôzne eh, zvukové eh, eh, možnosti špeciálne efekty, postprodukcia, e, animované filmy a tak ďalej, e, premietanie sa stáva e, digitálne a veľmi rýchlo začína nahrádzať 35 mm vysielanie, ktoré boli celé roky, dokonca 100 rokov univerzálnym javom. V súčasnosti je potrebné, aby nová technológia dostala aj nové medzinárodné e, normy a aby sa jej začal venovať celý rad e, odborníkov. Pokiaľ ide o samotných návštevníkov kníh, je čoraz, e, návštevníci sú čoraz náročnejší, pretože doma používajú veľmi vyspelé technické zariadenia a digitálne zariadenie v premietacích sálach im umožňuje práve vidieť na veľkých obrazovkách vynikajúce obrazy bez toho, že by e, trpeli nejakým výkyvom kvality. E, okrem toho majú prístup k 3D premietaniu, ktoré poskytuje novú dimenziu dokumentárnym filmom alebo aj e, animovaným filmom a normálnym filmom. Potom O tom e, samozrejme svedčia filmy Jamesa Camerona a ďalších e, e, tvorcov. Ale e, pokiaľ už sa skončili, skončila éra, kedy doprava a e, Vybavenie týchto e, sál bolo mimoriadne komplikované, tieto zariadenia boli veľmi ťažké. Dnes e, bude možné v digitálnej knižnici uchovávať tituly filmov, ktoré sa budú môcť reprogramovať na žiadosť verejnosti aj školskej mládeže. E, teraz druhá časť a to nevyhnutnosť vybaviť sa digitálnou technológiou. V priebehu niekoľkých rokov sa celý kinematografický sektor vybavil digitálnou technológiou v Spojených štátoch, v Európe aj v Číne. Takže existujúce sály sa rozlúčili s starou technológiou a začali zavádzať túto novú. Um, Novo budované sály v podstate sa priamo zameriavajú na digitálnu technológiu. Je teda, teda potrebné, aby e, sme zohľadnili skutočnosť, že multiplexy sa stávajú bežnou záležitosťou. Európa ponúka e, všetkým svojim premietacím sálam e, možnosť vybaviť sa digitálnymi premietacími platnami pre všetky trojdimenzionálne firmy tí eh, majiteľia, eh, majiteľia teraz požadujú, aby eh, distribútory poskytovali práve takéto digitálne kópie, aby sa predišlo tomu, že sa zdvojnásobia náklady na uvádzanie filmov, tak e, majiteľia premietacích sál naliehajú na to, aby sa e, poskytovala digitálna podpora, ktorá je oveľa ľahšia než analogová. Ehm, tieto všetky dôvody e, sú, hovoria v prospech toho, aby sa celý tento sektor snažil urýchliť e, tento prechod na digitálnu technológiu, napriek tomu, že je drahá, pretože tí, čo sa oneskoria, e, budú za to potrestaní. Tretia oblasť, nerovnaká vybavenosť premietacích sál digitálnou technológiou v tých e, kinách, kde sa e, premiérovo uvádzajú nové filmy, sú to veľmi často multiplexy vo veľkých európskych krajinách, prevádzkovateľia môžu priamo alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľov získať um, finančné príspevky uh, ktoré uh, v podstate možno dosiahnuť používaním alebo využívaním úspor z rozsahu alebo z množstva kópií. Uh, tento systém, tzv. Virtual Print P, je riešením, ktoré sa objavuje čoraz častejšie Takmer polovica z, 815 premietacích sál e, siete Europa Cinemas e, využívajú práve túto technológiu a vybavujú sa ňou v čoraz väčšom meradle. Bohužiaľ v Európe sú ešte stále malé trhy, kde nie je, nie je distribuovaný dostatočne veľký počet kopií na to, aby bolo možné financovať e, vybavenie sál. A pripomínam, že to stojí 80 tisíc eur na jedno kino. E, je to nebezpečné, pretože takýmto spôsobom by mohli e, zaniknúť tieto kina e, tam, kde veľmi výrazne prispievajú k spoločenskému životu. Možno tomu predísť len tak, ak sa využijú verejné prostriedky, európske prostriedky, ako aj vnútroštátne či regionálne prostriedky na záchranu týchto kín. V sieti Europa Cinemas, kam patrí vyše 2000 premietacích sál, ktoré premietajú predovšetkým filmy európskej proveniencie, by sme teda mohli byť e, svetkom zániku niektorých z nich, ktoré dnes podporujú diverzitu európskeho filmu. Niektoré krajiny ako Francúzsko, Nor- Norsko alebo E, Spojené kráľovstvo už začali uplatňovať e, vzájomné e, a spoločné opatrenia. Ale tieto iniciatívy nie sú dostatočné a nie sú ani rovnomerne zastúpené v celej Európe. Je potrebné, aby sa zachovali tie sály, ktoré majú svoju históriu, ktoré sú uznávané a majú aj legitimitu. Pokiaľ ide o program média, tak tento využíva štrukturálne fondy, ale vyžaduje si aj spoluinvestovanie. Čiže treba pomôcť priamo v teréne. Teraz posledný bod, to sú perspektívy digitálnej technológie v kinematografii. Digitálne premietanie filmov umožňuje premietacím salám diverzifikovať ich ponuku, pretože e, sa tu môžu e, otvárať nové možnosti, ktoré predtým nemali, predovšetkým na malých trhoch. Takýmto spôsobom sa bude môcť väčší počet filmov vyrobených v Európe premietať za lepších podmienok v európskych premietacích sálach. Je to príležitosť na to, aby sa zvýšila príťažlivosť európskeho filmu a aby oslovil väčší počet divákov. Toto je zásadný argument, ktorý svedčí predovšetkým o dôležitosti e, nezávislých e, autorov. Je potrebné, aby sme lepšie využívali aj možnosti reklamy E, tie e, kina, ktoré existujú, začínajú využívať nové možnosti, ktoré ponúka digitálna revolúcia, napríklad e, internetová komunikácia, blogy, sociálne siete. Toto je technologické dobrodružstvo a interaktívne dobrodružstvo, ktoré zároveň predstavuje vynikajúcu príležitosť pre naše kina, aby učili mladých vnímať obrazy. Treba naučiť deti a mládež rozumieť jazyku obrazov treba ich naučiť oceňovať eh, európske filmy ktoré oceňujú eh, každoročné mnohé svetové festivaly. V Európe máme veľmi talentovaných eh, filmárov, máme veľmi eh, dobre vybavený park premietacích sál a preto musíme využiť digitálnu technológiu tak, aby sa všetky tieto faktory navzájom podporovali Um, aby sa film stal kultúrou, ktorá je dostupná pre všetkých. Ďakujem. Pán uh, Poirot. A teraz nasleduje pán generálny tajomník Egeda. Možno uh, nám môže najprv povedať, čo Egeda vlastne znamená. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste pozvali organizáciu, ktorú zastupujem. E, e, budem hovoriť po španielsky. Egeda je spoločnosťou, ktorá združuje a zastupuje audiovizuálnych producentov vo Francúzsku. Zastupujeme viac než 1400 tvorcov audiovizuálnych obsahov. Patria medzi nich samozrejme aj latinsko-americkí umelci. Na úvod by som rád povedal, že je tu veľmi jasné rozčlenenie audiovizuálnej oblasti je totiž ekonomický model úplne iný ako v hudbe a ani legislatívne nástroje nemôžu byť tým pádom rovnaké. Existencia systému možnosti použitia v hudobnej oblasti môže byť toho príkladom. Tým sa dostávame už k e, novým konkrétnym úvahám, keď máme v zámere upraviť legislatívu, pretože táto skutočnosť bude mať dopad na zvolený model. Je úplne jasné, že ak teraz eh, by sme menili obchodný model, že by to bol skok do neznáma. Nevedeli by sme výsledok, nevedeli by sme, k čomu by to viedlo. Audiovizuálna oblasť, ako som už povedal, je iná. E, rola e, spoločnosti e, v tejto oblasti je obmedzenejšia. Toho času sme silne obmedzení ustanoveniami o súkromných kópiách a distribúciou cez kábel. Takže akékoľvek iné použitie je e, spojvoľné. Akú úlohu môžu zohrávať e, naše distribučné spoločnosti? Môžu vysvetľovať napríklad, pred akými výzvami sa nachádzame z pohľadu producentov? Trhové mechanizmy nepostačia na to, aby sme uľahčili prístup občanov k e, veľkej väčšine audiovizuálnych diel v Európe. Nevystačia teraz ani v najbližšej budúcnosti. Pravdepodobne eh, bude potrebné dobre manažovať vnútorný trh. Bude sa treba sústrediť na veľké katalógy. Američania už v tomto smere majú veľký dopyt a v Európe máme aj um, mnohé výborné diela, ktoré mali uh, úspech v minulosti. Ďalšia realita, s ktorou sa musíme uh, vysporiadať, je, že nemáme spoločný jazyk, čo znamená, že vznikajú um, dodatočné ďalšie náklady. A to má samozrejme dopad aj na dopyt a obmedzuje to prístup na trhy, najmä ak ide o nezávislých producentov. Aká by bola alternatíva pre tých, ktorí sú vylúčení individuálny prístup alebo skupinový prístup na e, trh? E, znamená by to, znamenalo by to ale vysoké náklady pre producentov, vysoké infraštruktúrálne náklady, transakčné náklady pri platbách, ktoré niekedy predstavujú takmer 50 Samozrejme záleží to od toho, aký platobný prostriedok sa využije. Ale konečným výsledkom môže byť, že časť audiovizuálnej produkcie v Európe zostane vylúčená, nedostane sa vôbec na trh a tým pádom to celé nebude rentabilné a povedie to k tomu, že európska ponuka bude nižšia. Európska ponuka je tak či tak menej rozmanitá vzhľadom na situáciu, ktorú som vám popísal. A preto musíme previesť e, zodpovednosť buď na e, verejný sektor, alebo musíme sa postarať o to, aby sa rozvinuli mechanizmy e, tohto sektora, aby aj privátny sektor mal lepší prístup. Ale to sa dá urobiť len za finančnej podpory. A naše distribučné spoločnosti môžu zohrávať akúsi úlohu katalizátora, pretože majú kontakty, majú informácie o realite v Španielsku. V Španielsku sme urobili taký určitý experiment v rámci istého portálu. Od roku 2006 je tento internetový portál otvorený v rámci celej Európy a to je niečo, čo my by sme mohli e, ponúknuť ako experiment e, k dispozícii je e, cez internet viac než 900 titulov, ktoré by v opačnom prípade vôbec neboli dostupné verejnosti. Aby sa rozvinul silný digitálny trh, je potrebné postarať sa o primerané právne prostredie, ktoré ho podporuje, čo znamená, že smernica z roku 2004, 84 musí byť, prepačte, 48 musí byť aktualizovaná. Um, máme tiež k dispozícii eh, rozsudok pro muzika. Áno, dochádza tu k rôznym porušeniam práva, ale neexistujú zákonné možnosti na to, aby sa zistilo, kto tieto práva porušil, aby títo boli následne stíhaní a potrestaní. Podľa nášho názoru je okrem toho potrebné eh, vyriešiť problematiku osírotených diel. Podľa nás je návrh smernice krokom vpred, avšak krokom, ktorý sa dá podstatne vylepšiť napríklad chýba štúdia o rozsahu problému. Koľko takýchto osírotených diel v Európe vôbec dnes existuje? To vôbec nevieme. Odvolávali sa autory na informácie filmových archívov a filmových klubov. Avšak v filmových kluboch sa nachádzajú len kópie diel, nie originály samotné. A tieto podliehajú občianskému právu. Je komplikované zistiť, kto je vlastne držiteľom práv na užívanie. A ako to vyzerá s dopytom? Či je teda dopyt zo strany používateľov po týchto sirotených dielach? Návrh smernice tiež nerieši, ako by sa malo zaobchádzať s týmito osirotenými dielami. A výsledok, ktorý môžeme už teraz predvídať, ak situácia zostane nezmenená, bude, že o 2-3 roky tu budeme mať 27 rôznych riešení, pretože tak dlho to určite potrvá, kým bude smernica transformovaná do národného práva. A prvá úvaha ktorá mi e, napadá, je, že ak to pôjde takto, tak určite nesplníme očakávania našich občanov. Môžu e, distribučné spoločnosti tieto osirotené diela spravovať. Dokážu to? Určite áno, pretože ich poznajú, majú potrebné informácie, majú skúsenosti so zaobchádzaním s veľkými katalógmi, majú skúsenosti s transakciami a určite sa im budú aj regulačné úrady pozerať presne na prsty, tak sa to už v Španielsku deje. Čiže sú tieto spoločnosti e, povinné e, mať e, naozaj účinný manažment, sú stabilné a správne náklady v nich sú nižšie než vo verejnoprávnom sektore až na niekoľko výnimiek. A preto si myslíme, že tieto distribučné spoločnosti sú tým správnym a dobrým nástrojom. Vyvstáva tu ešte jedna otázka, ktorou sa budeme musieť zaoberať a možno teraz je na to vhodný čas, a síce úprava duševného vlastníctva e, na vnútornom trhu. Vnútorný trh s 27 e, legislatívami, ktoré sú rôzne, je nástrojom, ktorý už e, pomaly nezodpovedá nárokom dnešného sveta. Zo strany španielských producentov počuť názor, že je v tomto smere potrebné ísť o krok vpred. Smernice svojho času boli vhodným nástrojom, avšak dnes sa nachádzame v situácii, kedy výklad, interpretácia často je na eh, súdnom dvore európskych spoločenstiev. Eh, neprejde štvrť rok v ostatných dvoch rokoch, kedy by nevznikol nejaký problém, kedy by nebol vydaný eh, v našej oblasti nejaký rozsudok E, súdno dvora európskych spoločenstiev a my si kladieme otázku, či by to nebolo e, lepšie, aj keby to bolo e, ešte len o 5-6 rokov. Máte nariadenie, ktoré by sa postaralo o to, aby sme boli konkurencieschopní oproti našim konkurentom, aby sme mali jednotné ustanovenia v našom spoločnom trhu. Ďakujem pekne. To bolo veľmi komplexné, čo sme si vypočuli. Bolo to veľmi e, zaujímavé, podnetné pre našu prácu v nadchádzajúcich rokoch. Najprv dávam slovo kolegyni Trupel, pani podpredsednička. Ďakujem veľmi pekne. E, Doris, ja by som e, chcela skombinovať tieto štyri veľmi zaujímavé vystúpenia do mojich otázok. Predstavili totiž viaceré alternatívy a pozerajú sa na problematiku z rôzneho uhla pohľadu. Chcela by som začať tým, čo je viac menej všeobecným záujmom na európskej úrovni a to je vytvorenie digitálneho jednotného trhu. Otázka však je, ako to urobiť, na základe akých podmienok, pravidiel a noriem, pretože vidím to tak, že bez istých pravidiel je to veľké riziko, že sa bude vytvárať digitálne digitálny jednotný trh e, nejednotným spôsobom, pretože my sme veľmi e, odlišní a preto e, my nemôžeme v Európskej únii robiť to isté, ako to robia Spojené štáty. Tu sa objavujú niektoré z tých veľkých rozporov, o ktorých už hovoríme minimálne 3 roky. My sme v dohovore o ľudských právach v článku 37 ustanovili slobodný prístup ku kultúrnemu dedictvu, kultúrnym dielam a produktom a v rovnakom článku sa hovorí o ochrane autorských práv. Takže je jasné, že musíme naplniť eh, aj ciele, aj požiadavky. Ale teraz sa dostávam k otázkam. Dúfam totiž, že nám budete môcť poskytnúť e, niekoľko odpovedí. Začnem prvým rečníkom, ktorý povedal, že áno, my sme e, za e, to, e, toto riešenie, ale chceme, aby poskytovatelia e, internetových služieb boli transparentní, pokiaľ ide o riadenie premávky. E, čo to znamená? Znamená to, že je tu istá zodpovednosť poskytovateľov internetovaných služieb, to, čo robia s transferom údajov a E, takisto e, tu vstupuje celá otázka, čo je komerčné a čo je nekomerčné použitie. Máte nejakú definíciu, čo to znamená? ďalej ste povedali, že vysokorýchlostný internet by mal byť k dispozícii všetkým. Áno, zo sociálneho hľadiska, hej, ale kto za to bude platiť? Štát? Čo to znamená, ak ľudia nebudú mať dosť peňazí pre vysokorýchlostný internet? Kto zaplatí za ich prístup? Hovorili ste aj o európskych digitálnych pasoch. Mohli by ste nám prosím povedať, čo to znamená, aké to má dôsledky, aký je rozsah a podobne? Teraz sa dostávam k zástupcovi Nokie. Váš záujem ako spoločnosti Nokia je jednoznačný, pretože chcete čo najlepšie využiť európsky digitálny trh, ktorý zatiaľ nemáme. Hovorili ste aj o reforme autorských práv. Mňa by zaujímalo, aby ste spresnili svoje definície. Hovorili ste, musíte definovať, čo je súkromná kopia v digitálnom e, prostredí, pretože e, v súčasnosti pri e, zdieľaných platformách tu nedeleno súkromných jednotlivcov, ale ide tu o informácie, ktoré možne verejne nezdieľať e, pre milióny ľudí. Čo teda znamená súkromná kopia a aká by mala byť definícia tohto pojmu? Ďalej, hovorili ste o kolektívnych licenciách, to je v poriadku, to je jedna dobrá e, možnosť, ako využívať jedno kontaktné miesto, ale zmienili ste sa aj o spravodlivej kompenzácii. Čo to je to? trhová e, alebo nejaká pavšalne určená sadzba, alebo bude to právne záväzná e, sadzba bez možnosti nejakých e, odchyliek. Takže všetky tieto problémy sú súvisiace so spravodlivým odmeňovaním. E, toto by bolo dôležité. Nie je mi to celkom jasné. A hovorili ste aj o veľkých amerických spoločnostiach, e, ale aj o spoločnostiach ako je Google, ktoré využívajú európsky obsah. Ale čo to znamená pre umelca? E, sú skutočne títo umelci odmeňovaní spravodlivým spôsobom pretože e, kultúrna politika e, má, je vecou, ktorá ma zaujíma. Mňa nezaujímajú tieto podnikateľské modely, ale chcela by som vidieť, čo to bude znamenať pre umelcov, či budú môcť za svoju produkciu získať primerané peniaze a Myslím si, že v súvislosti s reformou autorských práv je v Európe potrebné reformovať aj oblasť obsahu, aby sa umelci dostali do výhodnejšej pozícii vo vzťahu k poskytovateľom internetu. Ďakujem. Dúfam, že na to nezabudnete, pretože teraz práve zhromažíme otázky pán Kavada. Ďakujem pani predsednička. Najprv by som chcel povedať, že je to skutočne zaujímavá oblasť pre nás ako Európanov E, pretože rozhodne ide tu o veľké otázniky, ktoré sa týkajú Európy. Európa má slabé stránky, ale aj veľký potenciál. Nie je to všetko veľmi dobre organizované. Sú tu rôzne nedostatky e, aj v oblasti infraštruktúry, e, aj na národnej úrovni. Mám dve pripomienky. Nebudem mať nejaké otázky. Prvá pripomienka sa týka e, sveta digitálnej technológie. Ja si myslím, že seriózni výskumníci Európy sú si zajedno v tom, že digitálna revolúcia je pravdepodobne treťou revolúciou vo vývoji ľudstva. Bola tam samozrejme agroalimentárna revolúcia, potom priemyselná revolúcia a v súčasnosti všetko, čo sa uverejňuje, determinuje e, digitálna digitálny svet ako tretiu revolúciu. Čo táto revolúcia znamená? Znova, ako tie dve predchádzajúce revolúcie e, je sprostredkovaná nástrojmi, v tomto prípade digitálnymi nástrojmi. Chcel by som uviesť jedinú vec. Európa sa dostala do obrovských ťažkostí, e, keď e, ešte mala peniaze a nevyužila ich na to, aby sme vybavili všetky členské štáty vysokorýchlostným rýchlostným internetom a to nie len mesta, ale aj vidiecké oblasti. Čiže to bolo veľké zaváhanie. A druhá vec, a myslím si, že na to poukázali aj ďalší vystupujúci, e, nemôžeme hovoriť o kultúrnej ekonomike, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii primerané odmeňovanie tých, ktorí diela vytvárajú a ktorí ich e, využívajú. Bo vo svete televízie, a to je moja druhá oblasť pôsobenia, ehm, môj Ignacio Guardes eh, takisto o tom hovoril, eh, Chcel by som povedať, že musíme byť bdelí, pretože to, čo ma skutočne udivuje, je, že Európska únia postupne v mene posvetného pravidla čistoty hospodárskej súťaže z 90. rokov stratila priestor, ktorý je užitočný pre divákov a občanov. A to je priestor medzi súkromnými a verejnými E, a štátnymi podnikmi. E, neboli dostatočne diferencované úlohy týchto dvoch oblastí, tak aby každá z nich mohla prispieť k slobodnej voľbe diváka. A ešte niekoľko drobností. Zdieľam názor predstaviteľa UR, že je potrebné podporovať tvorcov originálnych diel, pretože nemožno sa uspokojiť iba hrami a podobnými e, záležitosťami e, po druhé, zdá sa mi, že e, informačné služby, ktoré sú veľmi, alebo prepačte, sloboda prístupu k informáciám, ktorá je dôležitá pre e, ľudské práva e, a ktorá sa vzťahuje veľkého počtu legislatívnych dokumentov EÚ, chýba v tomto smere. Je potrebné, aby sme to zlepšili. A napokon treba rešpektovať vyváženosť ponuky, e, predovšetkým e, ponuky e, verejnoprávnej televízie a rozhlasu a takisto treba zabezpečiť nezávislosť financovania od politickej moci a zabezpečiť také financovanie, ktoré by predišlo otrasom, akým je napríklad v súčasnosti vystavená stredná Európa, ale nechcem chcem to špecifikovať, aby som e, neurazil niektorých svojich, e, aby som sa nedotkol niektorých kolegov. E, Únia to však musí zdôrazňovať. Programy týkajúce sa zábavného priemyslu, poskytovania informácií, vzdelávania, to všetko by malo dostať novú podporu. A prečo novú podporu? Lebo mladá delegácia opúšťa systémy her hercovskej e, televízie, ale e, začínajú používať e, nové technické prostriedky a to sú práve tie skupiny obyvateľstva, ktoré, sa, ktoré vyžadujú no, využívanie novej technológie a treba to rešpektovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Kavada. Boris, spravodajca, nech sa páči.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 aby bola rozšírená a audiovizuálna ponuka pre Európanov musí byť tiež rozšírená. Chceme aplikovať eh, ten dohovor, o ktorom hovorila pani Trupel. Na druhej strane vieme, že digitálne technológie sú obrovským potenciálom pre tvorivé odvetvia pre, e, priemyslu. A už je, je to vidno na americkom trhu. v máme najväčší spotrebiteľský trh a to môže multiplikovať aj finančný príjem z tohto sektora. Ale mám otázku, ako sa dostať do situácie, že na jednej strane vďaka digitálnym technológiám mladé generácie budú využívať tak či tak nelineárne služby. Takže o pár rokov prístup bude na vyžiadanie. Technológie sa vyvinú, takže na jednej strane, ako zaistiť ochranu autorských práv, spravodlivé odmeny pre autorov a na druhej strane, ako sprístupniť obchodné modely na to, aby spotrebitelia nemuseli nemuseli využívať často nelegálne zdroje, pretože vieme, že v Európe sú obrovské nelegálne, nelegálny trh. Takže myslíte, že je možné zaistiť, že spotrebitelia budú mať prístup k audiovizuálnym obsahom prostredníctvom efektívnych právnych modelov, obchodných modelov, čo by zvýšilo prístup. Ďakujem pekne, pani Kamer Evert. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne aj referentom. A ďakujem pánovi Maconemu, že zdôraznil, že najkrajšia technika um, nie je nič hodná bez obsahov, pretože v Európe alebo aj v parlamente sa často dostávame do situácie, že keď hovoríme o digitalizácii, hovoríme o technike, pričom často zabúdame na tom, že obsahy sú veľmi dôležité. No a to treba ešte raz zdôrazniť. A v tejto súvislosti ste poukázali na význam neutrality sieti. A konkrétna otázka moja znie, komisia je trochu zdržanlivá, čo sa týka silnejšej regula, regularizácie pravidel. Myslíte si teda, že potrebujeme silnejšie pravidla, aby sme zaistili, že obsah sa bez diskriminácie dostane k občanom, pretože často sa stáva, že nie len klasickí poskytovateľia obsahov, ale aj tí, ktorí vlastne siete, alebo ktorí sú poskytovateľia služieb, poskytujú aj obsahy. Takže môže tu byť hospodársky záujem zo siete, eh, alebo sieti odoprieť prístup niektorým obsahom na sieť. No a nedávno som sa dozvedela, vy ste hovorili o hybridnej televízii, že v Európe existujú rôzne technické platformy. Že Taliani sa rozhodli pre iný systém ako Nemci, čo sa týka hybridnej televízie. No a otázka znie, či potrebujeme nejakú európsku normalizáciu, pretože to môže viesť aká narúšaniu hospodárskej súťaže na trhov, keď výrobcovia prístrojov budú mať problémy, keď sú hlavne, keď vyrábajú v malých množstvách, a ponúkať rôzne technické platformy rôznym trhom v Európe. Takže otázka je, či potrebujeme európsku normalizáciu. No a štvrtá vec sa týka autorského práva. Mne tá myšlienka veľmi sympatická, E, princíp súkromných kópií previesť do digitálneho sveta. A ja by som bola šťastná, ak by sa nám to podarilo, ak by sme našli nejaké riešenie z pohľadu, o ktorom práve hovorila Helga Trupel. Máte nejaký návrh, ako princíp súkromnej kópie preniesť do digitálneho sveta a tým nastoliť rovnováhu medzi autómi na jednej strane a právami na druhej strane a voľnému prístupu k obsahom na druhej strane. No a tým by ste nám, e, tým by ste nám skutočne vyhovali. No, to je ako nájsť kvadratúru kruhu. Teraz pani Kosta. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Chcela by som poďakovať e, predsedníčke za rozhodnutie o spolupráci s budúcim predsedníctvom alebo uskutoční toto zasadnutie. Ukazuje to komplexitu tejto otázky a to, že táto vec sa netýka len výboru pre kultúru, ale spadá to do pôsobnosti viacerých výborov aspekty digitálnych obsahov, audiovizuálnych diel a hospodárskej, sa, eh, hospodárskej stránky kultúrneho priemyslu. No to ukazuje, že toto je skutočne mimoriadne dôležitá oblasť. Ja by som chcel poďakovať, ja by som chcela poďakovať našim rečníkom za kvalitu ich prednášok a to, ako očakávali niektoré otázky z hľadiska toho, čo povedal pán Macony. Zdá sa, že máme v Európu istý systém. No a jeden z kľúčových aspektov je, že zdroje pre audiovizuálny sektor v Európe za menej 100, uh, 100 streamového vysielania na, na internet. A to znamená, e, že je tu zmena hodnot. No a otázka je, kto a podľa akých pravidel bude niesť zodpovednosť za zaistenie toho, že veci budú dobre ďalej fungovať. A čo sa týka zdrojov, a riadenia a zaistenia prístupu pre európskych občanov potrebujeme isté pravidlá a niektoré z týchto pravidel sú v súčasnosti verejného sektora, ale niektoré z orgánov, ktoré pracujú v verejnoprávnom sektore, nemajú všetky nástroje. No a to znamená, že to nie je úplne vyrovnané. Čo sa týka konkurencieschopnosti, európsky trh na európskom trhu e, nemáme pravidla, ktoré sa týkajú len priemyselnej výroby. Potrebujeme tiež pravidla, ktoré definujú e, technické modely. Chcel by som sa spýtať, e, chcel by som sa spýtať pána Maconyho, čo si myslí on, ako zriadiť ako dosiahnuť lepšiu rovnováhu v rámci obchodných modelov, ale ako aj podporovať originálnu tvorbu, originálne obsahy, ktoré, bude, ktoré budú distribuované cez internet. Čiže nie je to len zdroj nespravodlivej súťaže, ale je to aj nová príležitosť. No a druhá otázka je pre ostatných rečníkov. My sa musíme snažiť spojiť uznávanie hodnoty práce a tvorcu s prístupom občanov. A tento prístup by mal byť jednoduchý, bezplatný. V Taliansku momentálne sa mení právo v tomto sektore. Myslíte, že je možné definovať záväzné pravidlá pre poskytovateľov služieb bez toho, aby, sme, aby to malo nejaký nepriaznivý dopad na spotrebiteľov a myslíte, že je možné zaviesť nejaké pokuty, alebo myslíte, že každý by mal mať voľný prístup k obsahom na sieti. Myslíte, že takýto prístup by mal byť založený na dohodách e, so výrobcami my máme širokú škálu a e, piráctvo, kopírovanie a tieto organizácie, ktoré profitujú z tohto bez toho, aby niečo vracali. Takže aký je váš názor na toto? Ďakujem pekne. Pani Kosta, teraz sa pán Belet, správodajca pre duálny systém. Nech sa páči. Ďakujem pekne, len pár pripomienok po holandsky. Chcel by som sa vrátiť tomu, o čom hovoril pán eh, Macony, hovoril o eh, uznesení a správe z novembra z minulého roka, ktorá je však veľmi aktuálna, pokiaľ ide o duálny systém. Pán Gana, Kavada tu nie je, ale on takisto hovoril o tom, že to má základný význam pre európsky model. Ako hovorila pani Trupel, my nie sme e, Spojenými štátmi Európy a my chceme zachovať rôznorodosť nášho, rozmanitosť nášho trhu a chceme zachovať aj tento dvojitý systém, ktorý nám e, o ktorom sa hovorilo aj v uznesení. Žiaľ je teraz e, ohrozovaný, pretože e, v členských štátoch aj európskej, e, aj východnej Európy začína byť ohrozovaný tým, že sa začína čoraz väčšmi využívať Telekom, Google a nie je to prepáčte, opravím sa, hovorí pán eh, pre, rečník, že eh, verejnoprávne eh, siete a vysielania môžu, elektronické vysielanie môže ohrozovať tlač a mňa by zaujímalo, čo si o tom myslia naši pozvaní hostia, aké riešenia možno očakávať v tomto kontexte a e, Hovorilo sa tu aj o inom e, alternatívnom komerčnom modeli, ale mňa by zaujímalo, o aký model ide. Je to e, francúzsky model, tento bol dosť kritizovaný a je kontroverzný. Mám pocit, že ešte stále sa hľadajú tieto modely, alebo očakávame, na, očakávame návrhy takýchto modelov Chcel by som povedať niečo na tému pána z Nokie. To, čo povedal, nás značne znepokojuje, pretože Eh, hovorilo sa o digitálnej agende, ktorá je našou európskou prioritou, ale otázka je, či sa nepripravuje miesto pre veľké americké a azijské spoločnosti, ktoré by mohli na európskom trhu aplikovať svoj biznis model. Nestane sa, že naše európske spoločnosti to nezachytia, že na nastúpia príliš rýchlo. Ako e, teda budovať tento digitálny trh a e, nebudeme prevalcovaní americkými a azijskými spoločnosťami, ktoré nás oberú o našu trofej? Ako posledná rečnička pani Šildes, nech sa páči. A ďakujem pekne, predsednička, ja by som sa chcela spýtať len veľmi jednoduchú otázku tých, e, ktorí sa zaoberajú filmom. Zaujímalo by ma, ako, čo si myslíte, ako treba čo najrychlejšie zaistiť digitálny prechod, aby sme sa vyhli nákladom za produkciu filmov na celuloidových filmoch a digitálnych súčasne. No a ako podporiť prechod z jedného formátu na druhý, pretože zdá sa, že tu je strach pred týmto a potrebujeme európsku podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a slovo dostanú teraz sa naši expertovia, experti na odpoveď A ako prvý pán Macone, pretože dostal viac otázok. Takže prosím, jasne, stručne a výstižne. No dobre, ďakujem pekne. Viacero rečníkov položilo rôzne otázky a ja sa budem snažiť ich zodpovedať. Najskôr otázka pani Trupel, ktorá poukázala na to, čo myslíme po pomom transparentnosť sieťové neutrality. Je to taká zradná otázka, ťažká otázka, ale pokúsim sa to čo najjednoduchšie odpovedať. Pre nás management a znamená prevádzky znamená, že poskytovateľia nebudú môcť diskriminovať žiadny signál a budú nám musieť oznamovať. Problém je, že bola tu istá diskriminácia a hovorila sa, že je to niečo nesprávne s internetovým pripojením. Nie, lebo riadenie e, pripojenia a bol to problém vzťahu spotrebiteľa a poskytovateľa, takže treba riešiť tieto veci. Záruky sú niekde typu na rameno. A čo sa týka teda tu no a je to váš. No a problém je, kto platí samozrejme väčšinou o tom rozhodujú zákonodarcovia, ale môžem vám niečo naznačiť. Ja myslím, že hlavný bod je, e, týka sa to spektra. No a prečo? V zmysle toho, že požiadavky na mobilný e, veľmi rastú, tak my nahrádzame vysielanie cieľeným informovaním. No a prečo spektrum bolo zriedkavé, takže bol jeden signál, ktorý sa šíril všetkým. Ale ke, v momente, keď zmeníme jeden signál mnohým na mnohé signály mnohým divákom, to mení priestor. Samozrejme, keď to chceme urobiť Spektrum znamená to, že spektrum bude opäť vzácne, keď budeme to veľmi digitalizovať, pretože sa to nedá zmeniť za niekoľko mesiacov. No a vysokorýchlostný internet sa nedá riešiť len rozšírením spektra. Je tu v spektre existujú aj verejné záujmy. Momentálny tlak je len taký, že potrebujem viac spektra, pretože sa zvýšila zvýšil sa dopyta a preto to musíme zmeniť kvôli tomu, že je tu obrovský dopyt. Je to treba konať, pravdepodobne je to na zákonodárcoch, aby e, konali, keď sú isté priority, ktoré treba riešiť, keď vysokorýchlostný internet je potrebný vo vidieckých oblastiach na to, aby spoločenstvo ostalo previazané, aby občania, ktorí žijú na vidiekoch neboli diskriminované. Je tu teda mnoho otázok, ja len zdôrazňujem tie otázky, ktorými sa vy teraz zaoberáte. No a ďalej hovorili ste o digitálnom hesle pre prácu. No toto je viac menej pre spotrebiteľov. My potrebujeme nejakú kolektívnu dohodu o eh, využití eh, rôznych podpor, pre teraz máme množstvo platform. Ďalej je tu problém osirelých diel. Potom, čo sú osirelé diela? My vieme, ktoré sú to. To sú všetky diela, pre ktoré nevieme, komu eh, treba platiť. To sú pre nás usilila diela, pretože ak chcete jednu položku z prístupy na internete, je tu problém práv. My chceme platiť za tie diela a práva nevieme komu. Raj má vo svojej videoteke sprístupnených približne 200 tisíc eh, položiek z 12 miliónov. No a prečo? Pretože vo zvyšku nevieme koho alebo komu platiť za práva. Keď sme to vedeli, tak eh, veľmi jednoducho by sme ich sprístupnili. Jednoducho pre, kon, pre jednoduchý koncert v Laskále pre eh, pár rokmi sa uskutočnil test. Bolo 220 ľudí, ktorí sme museli po 50 rokov identifikovať, či ešte žijú, kto sú ich dediči, či boli uh, ženatí alebo vydaté, či mali deti, deti z druhého rozhodu a tak ďalej. Pán Kavada. A tým skončím. Vy ste hovorili o hovoril o tom, ako zabezpečiť kontinuitu, ako zabezpečiť eh, kvalitu eh, produktov, ale myslím si, že tu je zásadná úloha verejnoprávnych médií. Tieto eh, teraz sa postupne učíme, ako <clears throat> čo najlepšie využívať rôzne platformy, ale my sme tu na to. Ak nás o to požiadajú, tak to robíme, ale žiaľ, v niektorých krajinách nás o to nežiadajú. Ale keď sa pozrieme na krivku e, e, prístupu k audiovizuálnemu e, k obsahu na internete, tak vidíme, že tí ľudia, ktorí, alebo tie médiá, ktoré nemajú možnosť využívať internet, sú jednoducho ukratené o možnosť osloviť svoje, svoje publikum. A teraz e, pokiaľ ide o diskrimináciu obsahu. Ja nie som si istý, či bude potrebné prijať legislatívu na zabranenie diskriminácie obsahu. Ako viete, v Norsku <clears throat> bola podpísaná dohoda, kolektívna dohoda medzi všetkými aktérmi systému. Predbežne funguje, nič nedokazuje, že by tomu tak nebolo, ale je potrebné, aby sa zasadilo to všetko do širšieho eh, rámca E, súkromná kopia, private copy. Myslím si, že e, to by mal e, odpovedať kolega, ale ako otec dvoch mladých dospelých sa tým musím zaoberať každý deň. Tu by som skončila, potom sa vrátim k tomu, čo podala pani Kosta. Uh, E, Povedal mi totiž, že sa vás mám bať, e, obávať, pretože ste veľmi prísna, pokiaľ ide o čas. Okay. Right. Endless, yeah. okay. Čiže môžete pokračovať, ale nie do nekonečna. Tak e, teraz k pani Kosta. Problém zdrojov Problém zdrojov je vážny. Ja som tu neukázal slajdy, lebo som na to nemal čas. Ale ako povedal pán z Nokie, v súčasnosti európske pravidlá pokrývajú časť dostupných prostriedkov. Všetko, čo sa týka vysielania alebo filmu ale v súčasnosti dochádza k presunu prostriedkov e, z, od televízie a filmu smerom k internetu. Máme lineárnych a nelineárnych, ne, spotrebiteľov a vidíme, že na trhu sú rôzni spotrebitelia. V Európe však ešte stále máme silných lineárnych e, producentov, sú to vysielacie médiá, e, film a tak ďalej. Ale ak sa pozrieme na video na požiadanie, video on demand, tu je situácia úplne opačná. A keď e, ľudia menia spôsob e, pozerania televízie, budeme svedkami posunu zdrojov napríklad e, na reklamu a podobne. A toto bude priestor pre ďalšie spoločnosti, ako je Google a podobno, ktoré nie, podobne, ktoré nie sú regulované a e, napríklad vo Francúzsku, keď e, v 70. rokoch film prechádzal krízov, francúzska vláda povedala, že na príčine je televízia. Preto požiadali televíziu, aby prispela k financovaniu filmu, lebo je súčasťou kultúrneho dedičstva vo Francúzsku. My sme v súčasnosti v rovnakej situácii, aspoň ja to tak osobne vnímam. Neviem, aký pohľad na to máte vy. A k poslednej pripomienke, e, a slúbujem, že tým skončím, hovorilo sa o probléme tlače, tlačených médií. Naozaj tieto majú dnes najväčší problém, a, ale ani tu nemožno hovoriť, že by tu chýbal obsah. V Európe sa tvorí obsah. Ale problém je v tom, že tento obsah je voľne k dispozícii a nik za to neplatí. Jedna vec ma veľmi znepokojuje a to je počet zdrojov. Na eh, Cambridgeskej univerzite sa urobila zaujímavá štúdia o eh, počte zdrojov správ vo svete. Tento počet zdrojov klesá, lebo um, Ehm, samozrejme, ehm, čím menej eh, zahraničných eh, reportérov médiá vyšlu, tým eh, menej informácií prichádza. Ale vo väčšine prípadov teda zistujeme, že úplne tie isté správy sa opakujú, prispôsobujú, ale počet tých pôvodných zdrojov je čoraz menší, čo má ako občana dosť desí. Ďakujem pekne. Nebola som taká prísna, lebo väčšina otázok bola nasmerovaná práve vám. A teraz pán zástupca Nokie. Ďakujem veľmi pekne. A ja tiež musím zodpovedať na otázku o širokopásmovom pripojení. Z nášho hľadiska je to zvláštna debata, pretože samozrejme e, niečo sa platí komerčne a ďalej je tu oblasť, celá oblasti, ktorá potrebuje verejnú podporu. A ja nehovorím že každá krajina musí robiť to isté. Ja hovorím, že v Európe sú dobré modely. Ja som z Fínska a my 100 megabitové pripojenie chceme vybudovať vo Fínsku, v obrovskej krajine, pre každú domácnosť. A používame prostriedky štátu, šťastí sú to tiež prostriedky za pridelovanie licencií. Takže je tu verejná štátna podpora pre toto opatrenie, ktorá prospeje celej spoločnosti. Je to také ťažké. Je to len otázka príjmania rozhodnutí. A teda k otázkam, ktoré som dostal ja, čo sa týka spravili kompenzácií a obmien. Rozsah súkromnej kópie. Keď máme CD a dá sa prehrať doma, ak z toho robíte digitálnu kópiu, tak to budete musieť zaplatiť 4 krát. Je to vždy uh, súkromná kópia, to nie je jasné, nie je to jasné majiteľovi autorského práca, e, práva, poskytovateľovi internetových služieb. Nikomu nevieme, nemáme presnú definíciu. Niektorí tvrdia, že keď pridelujete licencie obsahom, tak e, v rámci licencie nie je kompenzácia, alebo nesmiete e, zahrnúť kompenzáciu za súkromnú kópiu. A to sa definuje v Európe rôzne. V niektorých krajinách sa to dá robiť, v niektorých nie. Takže máme rôzne definície súkromných kópií. My potrebujeme harmonizovanú definíciu toho, čo je súkromná kópia ďalej. Spravodlivá kompenzácia. Smernica hovorí, že odmena musí byť založená na skutočnej škode, ktorá je založená ďalej na spravodlivej kompenzácii. Avšak žiadosti, ktoré dostávame, že poplatok za copyright musí byť založený na veľkosti pamäte počítaču, aj keď by ste využili eh, všetku veľkosť na eh, počítači na vlastné eh, obsahy, tak nie je to spravodlivá kompenzácia. Potrebujete mať definíciu spravodlivej kompenzácie a rovnako potrebujeme opatrenia, ako to merať. nemáme také konkrétne štúdie, už sme zistili, čo je vlastne k dispozícii. Na no potretie odmena. Podporujeme myšlienku, že umelci a majiteľia autorských práv musia byť spravodlivo odmenení za ich prácu. To je jasný princíp a je ťažké v rámci súčasného systému. Nevidíme že by teda dostávali odmeny. Máme viacero vynikajúcich eh, spoločností v Európe, Spotify a ďalšie, ktoré vytvorili technologický systém, kde každý, každý každá stiahnutá skladba je zaznamenaná a z každého E, stiahnutia sa istá suma e, prevádza autorovi a istá suma aj e, spoločnosti, ktorá poskytuje licencie. Technológie máme, ale súčasný systém zakazuje, aby takéto systémy boli v Európe implementované. Máme právny systém, ktorý núti núti umelcov, aby boli členmi umeleckých združení. My nutíme eh, mladých interpretov navezovať eh, kontakty so eh, súkromnými firmami, ktoré im dajú priamo kompenzácie. Takže sú tu bariéry, ktoré nám neumožnia vytvoriť ustanovenia o právnom obsahu. No a to je dôvod, prečo vlastne existuje pirátstvo. Pretože pirátstvo je výsledok toho, že nemáme dostupné služby. No a na záver spýtal sa Holandské samozrejme, keď nebudeme mať príslušné prostredie, tak celý trh ovládnu Američania, ale ak by sme mali jednotný trh, tak budú môcť firmy rásť, budú môcť mať a slúžiť európskym občanom a budú môcť poskytovať európske služby a obsahy aj mimo Európy. Budú môcť vyzývať Google, Apple a iných, ale počas súčasného systému my budeme len distribútormi a budeme len slúžiť zahraničným aktérom. Ďakujem pekne. No a teraz pán Suárez Lučáno. Chcete, zodpo- chcete zodpovedať niektoré otázky? Máte príležitosť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Väčšina otázok už je zodpovedaná, takže 5 minút, pretože ešte máme pred sebou ďalších rečníkov. No moja prvá otázka je, my sme hovorili o autoroch, umelcoch, operátoroch, interpretoch, ale nehovorili sme o producentoch v rámci filmového priemyslu. Producenti sú kľúčom, tak ako hovorí uh, francúzsky uh, zákon, tak on nesie zodpovednosť za produkciu, takže on uh, príjma to riziko bez producentov nie sú žiadne audiovizuálne diela. A druhá otázka je, aká trh je otvorený a dostupný, tak prečo Američania nie sú už na trhu? To sa treba pýtať. Američania sa snažia poučiť v Veľkej Británii sa pred pár rokmi objavil neúspešný prípad. Treba sa zamyslieť nad tým, prečo to nebol úspech. No a ďalej pracujeme na zvýšení ponuky. Ja teraz uvediem jedno číslo. Pred dvoma dňami vo Financial Times finanční konzultanti povedali, že euro bude potrebovať miliard eur, to je obrovská, to je obrovská e, suma, zaplatia to spotrebitelia, spotrebitelia stále podpor, budú podporovať e, podniky, tak teraz, no a hovorilo sa o zmene obchodného modelu, ale podnikateľské modely sa už menia, my sa snažíme prispôsobiť a zmeniť naše podnikateľské modely. Ale je tu niečo veľmi jasné, využitie širokopásmového pripojenia sa urobilo na chrbte eh, majiteľov práv, interpretov, autorov. Tí za to zaplatili. Ich práva boli využité na podporu, avšak oni nedostali žiadnu kompenzáciu. Ďalej hovorilo sa o súkromnej kópii. Otázky súkromnej kópii, väčšina z nich sa hovorí e, v súvislosti o súdnom dvore. No a niekde sa jasne definuje, čo to je súkromná kópia. Je to kópia, e, ktorá je vytvorená na súkromné použitie individuálnej osoby. Nehovoríme o nejakej koncepcii, predstave, hovoríme o kvantite. Ak súkromná kópia je len jedna, alebo každá kópia ktorá sa vytvorí, je iná súkromná kópia. Ďalej je tiež veľmi jasné, aké sú jej obmedzenia. Hovorí sa, že treba zaplatiť, pretože spotrebitelia využívajú v maximálnej miere prístroje, ktoré nadobudnú. No a je to tiež keď jedna rozsudku, kde sa hovorí, že štát členský štát môže preniesť platbu kompenzácie na prístrojov alebo tie spoločnosti, ktoré poskytujú služby spotrebiteľov. Hovoríme hlavne o cloud computingu. No a preto Apple, preto než spustil iCloud, zaplatil približne 100 alebo 150 tisíc miliárd súkromným spoločnostiam. Dobre, a to je na teraz všetko. Ďakujem. Ďakujem všetkým. A slovo teraz dáva pán Poiru o filmoch. Nech sa páči. Budem veľmi stročný. Otázka um digitálneho prechodu a rýchlosť, za ako bude prebiehať. Dnes treba jednoznačne povedať, že sa to už prakticky ukončilo pre niektoré e, časti Európy, pretože už dnes je veľmi veľa premietacích sál, ktoré sú plne vybavené a ktorým sa e, už poskytujú len e, digitálne kópie. Nebudem tu hovoriť o nezávislých. My potrebujeme Európu o jednom jednorýchlostnú Európu, ale ja som v súvislosti s digitálnou technológiou zdôraznil, zdôraznil že pokiaľ budú musieť v dôsledku tohto e, pre, e, prechodu niektoré kina skončiť prevádzku, čo bude platiť aj pre distribútorov, tak e, samozrejme nepôjde o tie veľké distribučné spoločnosti, ale pôjde práve o nezávislých, e, nezávislé kina. A toto by bola veľká škoda. Viete, že E, keď sa pozriete na distribúciu a tvorbu programov v európskych kinách, a to platí pre multiplexy, e, aj pre, e, Európs, aj pre iné kina, tak tu je potrebné, aby sa podporila úloha nezávislých subjektov, pretože tento prechod štát bude eh, je, je potrebné, aby sme prijali opatrenia na podporu eh, nezávislých distribútorov, nezávislých eh, kín a je potrebné, aby sme postupovali veľmi rýchlo. polnische ratspräsidentschaft. Polské predsedníctvo, pani Aleksandra Pečkalinská 5 minút, nie viac, Dario Obanský tiež len 5 minút. To sú inštitúcie Európskej únie, tie sa musia držať času. Pani Alexandra, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, za pozvanie a za možnosť hovoriť tu. Budem hovoriť po anglicky, pretože je to pre mňa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 Ďakujem za túto veľmi mimoriadnú e, zaujímavú diskusiu a ja by som chcela zdôrazniť, čo je dôležité z hľadiska audiovizuálnej politiky dôležité pre polské predsedníctvo, čo vnímame ako kľúčové. V prvom rade je to digitalizácia obchadu, obsahu a predovšetkým digitalizácia e, dedictva, kultúrneho dedictva. To vnímame ako veľmi dôležité, pretože podľa nás nová digitálna technológia uľahčuje nie nielen uchovávanie e, filmových a audiovizuálnych diel, ale takisto umožňuje, aby sa ľahšie dostávali k Európanom ako aj ľuďom na celom svete. Ale éra e, digitálnych technológií e, vniesla aj niektoré otázniky, pokiaľ ide o úlohu jednotlivých aktérov na tejto scéne. Európeana, e, Európska digitálna knižnica je pre nás mimoriadne dôležitá. Myslíme si, že jej úloha na formujúcom sa digitálnom e, e, svete, na formujúcej sa digitálnej scéne by sa mala posilniť. Preto my navrhneme digitalizáciu a predovšetkým digitálne uchovávanie predovšetkým filmových diel a to by malo byť predmetom diskusí ministrov na neformálnom ministerskom stretnutí v septembri vo Vroclavi. Ďalšia vec, na ktorú budeme chcieť upriamiť pozornosť, to je bezpečnosť digitálneho prostredia. Budeme hovoriť o ochrane maloletých, pretože vieme, že digitálna éra do audiovizuálneho prostredia vniesla mnohé svety a mnohé nové momenty a mladí ľudia sú najväčšmi zraniteľní a veľmi často si neuvedomujú rizika, ktoré by mohli audiovizuálne služby priniesť. Preto by sme chceli v podobe e, záverov zareagovať na plánovanú správu Komisie o ochrane maloletých. Myslíme si, že by sa to mohlo predložiť aj v kontexte bezpečnejšieho internetu, ktorý má byť predložený v nadchádzajúcich mesiacoch. V súvislosti s audiovizuálnymi dielami v Európe sa musíme venovať aj programu Média. Komisia by chcela navrhnúť koncom roka návrh financovania a my si myslíme, že filmová tvorba by mala byť e, e, v centre európskeho e, kultúrneho projektu. Preto je potrebné, aby program média dostal primeranú podporu. Pokiaľ ide o program Cinema, toto je takisto veľmi dôležité pre polské predsedníctvo. Nám ide o to, aby digitálne e, kina e, dostali primeranú možnosť e, čerpať aj prostriedky z fondu súdržnosti. Vyžaduje si to silnú finančnú injekciu, ale myslíme si, že tu možno poskytnúť len e, keď e, časť e, financií poskytne aj Európska únia keď e, hovoríme o e, tejto oblasti, tak e, nemôžeme aplikovať jedno riešenie na všetkých. Ďakujem. A teraz dávam slovo nášmu odborníkovi na autorské práva v komisii. Nech sa páči. Pán Urbanský, 5 minút, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. S vašim dovolením by som dodal niekoľko slov z hľadiska autorského práva. O autorských právach sa tu dnes hovorilo ako o otázke, ktorá má veľký dosah na digitalizáciu a na paneurópsku distribúciu diel. Legislatíva o autorských právach by sa však nemala vnímať len ako prekažka prístupu k obsahu a k vytváraniu digitálneho jednotného trhu. Naopak, my to vnímame ako stimul na investície do kultúrnych odvetví a e, myslíme si, že tieto odvetvia, ako aj majitelia práv, by mali ťažiť z digitálneho jednotného trhu. To však neznamená, že by sme nemali uľahčovať prístup k obsahu tým, že by sme odstraňovali právne prekážky k cezhraničnému licenciovaniu diel, ktoré je výsledkom autorských práv. Mali by sme riešiť problém diel, ktoré nemožno použiť z iných dôvodov, ako ako sú osirotené diela alebo e, tie diela, ktoré nie sú na komerčnom trhu. Preto vítame iniciatívy komisie na nájdenie riešení jednotlivých problémov súvisiacich s obsahom chráneným autorskými právami. V rámci digitálnej agendy pre Európu, ako aj nedávneho oznámenia sa hovorí o jednotnom trhu na práva na ochranu duševného duševného vlastníctva. Komisia navrhla legislatívny rámec, ktorý by mal umožniť identifikovať a sprístupniť osirotené diela. Toto má pre naše predsedníctvo vysokú prioritu a chceli by sme v rámci nášho predsedníctva e, venovať e, tomuto problému primeranú pozornosť. Vytvorila sa už pracovná skupina v rámci rady, ale to vnímame len ako prvý krok k vytvoreniu vytvoreniu európskeho jednotného digitálneho trhu. Tento nástroj nepomôže vyriešiť všetky eh, otázky súvisiace s licencovaným, eh, cezhraničným licencovaným osirotených diel. E, plánujeme vydať e, dokument na základe verejnej e, diskusie. Tento dokument vlastne bol vydaný, vyšiel práve dnes a Dúfame, že aj budúce iniciatívy zachovajú rovnováhu medzi prístupom k dielam a právami tvorcov a kreatívnych odvetví. Zároveň by sa malo zabezpečiť, aby sa e, dal k dispozícii všetkým spotrebiteľom široký spot- repertoár e, e, diel a takisto sa budeme snažiť ochraňovať zmluvnú slobodu, ale na druhej strane aj aj primeranú ochranu e, práv účastníkov zmluv. Hlavnou prioritou teda v tejto oblasti je smernica o osirotených dielach, ale pokiaľ bude návrh komisie o kolektívnej správe prijatý už tento rok, tak my by sme ho chceli e, v našej e, v rámci rady začať aplikovať čo najskôr. Ďakujem pekne. No a slovo dostane zástupca komisie, ďakujem, že ste tu. E, najskôr pán Dretten Brian z také Info. Tak máte slovo, nech sa páči. To je dokonca rakúske meno. Äh, es ist die gemeinsame Sprache. A je to náš spoločný jazyk, ktorý nás oddeluje. Ich werde mich kurz halten und Budem stručný. Máme tu aj odborníkov z iných pracovisk, ktoré sa zaoberajú týmito zaujímavými otázkami. E, niekoľko pripomienok k hybridnej televízii. E, neustále sa to objavuje v diskusiách dnešnej s dvomi aspektami. Pán Macone požadoval aby platili rovnaké pravidlá pre televíziu cez internet. Musím najprv povedať, že to nie je rovnaké médium, je to prístroja tie médiá, za ním tie služby na požiadanie, nelineárne služby a televízia lineárne služby sú aj naďalej odlišné. A, a po druhé, pravidlá sú už do veľkej miery e, rovnaké. Novelizácia smernice o televízii sledovala presne tento cieľ a tak to bolo aj diskutované minulý e, rok. Pravidlá pre kvalitatívne pravidlá sú rovnaké pre lineárne aj nelineárne e, služby. Čo sa týka vyvolávania rasovej nenávisti, pravidlá sú rovnaké Existujú rovnaké pravidla u oboch služieb pre ochranu mládeže. Hlavný problém sa týka kvantitatívnych eh, pravidiel, čo sa týka verejnoprávnych eh, eh, inštitúcií, televízií. Neviem si predstaviť, ako by tam tie úpravy teda akoby úpravy e, takýchto záležitostí boli zaujímavé pre služby e, na e, vyžiadanie, ale pre televíziu to zaujímavé je zbaviť sa kvantitatívnych ustanovení. Pani Kamevert sa zmienila o kvantitatívnych štandardoch. Tam existujú dva aspekty. E, spomínalo sa, či to nie je problém pre producentov. Dodnes sa to tak e, neobjavilo, nevnímalo v rámci diskusí, pretože e, internetový protokol je do veľkej miery štandardizovaný a čo sa ešte objavilo v diskusii a je naďalej problémom je rozhranie k používateľovi. Skutočne je nebezpečenstvo, že televízor, ktorý je dodaný v Belgicku s iným rozhraním, a pravdepodobne tomu teda je, pre, je, tak, je to tak, že e, bude pravdepodobne chcieť e, siahnuť po iných obsahoch, než e, používateľ, respektíve televízor dodaný v Spojenom kráľovstve. Mnohé otázky sa netýkajú jednotného teda otázky tohto trhu, že ešte nie je e, jednotný, čo sa týka digitálnej agendy. A dnes je e, dôležitý e, bod k zelenej knihe, ktorá bola prijatá, sa vyjadrí moja kolegyňa pani Torby. Máte slovo, pretože dnes bola prijatá zelená kniha, takže nás môžete informovať o aktuálnych riešeniach. Možno to nie sú len otázky, ale aj riešenia. Questions. Budem hovoriť veľmi stručne a budem väčšinou reagovať na otázky. A, a, e, táto téma je mimoriadne široká a zložitá a mnohí ľudia to otvorili viaceré otázky. E, treba začať od základných stavebných blokov. Poprvé, kultúrne odvetvia sú pre Európu veľmi dôležité nielen z ekonomického, ale aj spoločenského hľadiska. Takisto platí, že až doteraz boli audiovizuálne trhy predovšetkým vnútroštátne a to z dôvodov, o ktorých sa tu dnes hovorilo. Tretia skutočnosť. Technológia mení spôsob, akým producenti a distribútory vyrábajú audiovizuálny kontext a sprístupňujú ho spotrebiteľom, ako aj spôsoby, akými sa spotrebitelia dostávajú k tomuto obsahu. A teraz prichádza tá veľká veľká otázka. Ehm, zabraňujú regulačné bariéry v EÚ používaniu nových podnikateľských modelov prístupu spotrebiteľov alebo zabraňujú primeranému odmeňovaniu autorov a e, umelcov. V zelenej knihe sme načetli situáciu a veľmi vážne vnímame skutočnosť, že audiovizuálny sektor sa zásadne líši od hudobného sektoru. Tie problémy v hudobnom sektore boli dobre dokumentované aj v súvislosti s kolektívnymi licenciami, ale v oblasti audiovízie, ako, ako sme počuli, hovoríme predovšetkým o individuálnom licencovaní. Um, producenti producenti filmov majú viac menej vo svojich rukách právo na licencovanie ich diel. Autorské práva nebrania paneurópskemu licencovaniu audiovizuálnych diel, ale môžu tak robiť finančné úvahy a toto je aj dôvod, pre ktorý väčšinou existuje vnútroštátny trh, v rámci ktorého producenti vyrábajú a predávajú. E, e, je tu, sú tu aj výrazné e, jazykové a kultúrne rozdiely, čo znamená, že audiovizuálne diela necestujú tak ľahko ako hudobné diela. Niekedy si vyžadujú dabovanie, e, e, titulkovanie a nehovoriac už o otázkach e, vkusu a slušnosti. E, my sme prostredníctvom tejto zelenej knihy chceli zistiť, e, čo si zainteresované strany myslia o problémoch tohto sektoru, aký rozsah majú tieto problémy. My e, sa pozeráme predovšetkým na otázky vysielania, retransmisie, video na požiadanie, ako aj v súvislosti s európskymi produkciami. Nám ide o to, že európsky veľká produkcia má e, iné e, e, má inú situáciu ako americká, pretože my v súčasnosti máme len 25 európske, diel európskej proveniencie oproti 68 amerických diel. Takže my tu kladieme otázky e, zainteresovaným stranám, pýtame sa ich na to, čo si myslia o probléme, čo si myslia o prípadných riešeniach a ako učenie e, uplatňovať e, systém kolektívneho licencovania aj e, práv, e, práv na ochranu duševného vlastníctva, autorských práv. E, pýtame sa ich na používanie zásady krajiny pôvodu pri udelovaní licencií pre internet, ako aj E, autorských práv EÚ. Sú to veľmi široké otázky. V druhej časti dokumentu sa zaoberáme odmeňovaním autorov a umelcov. Ako sa tu hovorilo, toto má zásadný význam pre tvorcov. Je potrebné, aby boli riadne odmeňovaní. A po tretie, E, pozeráme sa aj na niektoré osobitné použitia audiovizuálnych diel, napríklad pokiaľ ide o prístup k týmto dielam zo strany zdravotne postihnutých osôb a napokon kladieme otázku o e, inštitúciách filmového dedictva a digitalizácie európskeho kultúrneho dedictva na budúce použitie. Pani predsednička, ja by som mohla hovoriť aj o ďalších otázkach súvisiacich s autorským právom, alebo môžem teraz e, ukončiť tým, že som predstavila zelenú knihu o audiovízii. Ďakujem pekne, pani Dolby. Myslím, že si všetci prečítame zelenú knihu a budeme mať opäť množstvo otázok navyše k tým, ktoré tu už dnes boli e, položené, ktoré položili aj odborníci. Problém je, že všetci zatiaľ ešte nemáme dosť postačujúcich odpovedí a tie odpovede, ktoré daj, dávajú jedni druhí, eh, vidia neradi, pokiaľ ide o autorské práva. E, Máme celý rad odpovedí a odpovede na otázky autorských práv. To je priam kvadratúra kruhu. Takže dúfam, že sa nám podarí v tejto problematike vyhovieť aspoň požiadavkám väčšiny. Ďakujem teda odborníkov. Vypočuli sme si mnoho mm, to, čo sme možno už aj vedeli, ale nie tak do podrobnosti a zástupcovi Eurosinema môžem povedať, že samozrejme s vami spoločne sme za to, aby program média prevzal tú úlohu, ktorú ste spomínali a síce postarať sa o to, aby bola možná digitalizácia malých kín. Áno, musím eh, povedať, eh, eh, že sú staré, ale toľko finančných prostriedkov asi ani e, nebudeme mať a mm, media program bude existovať a budú aj navýšené finančné prostriedky. Myslím, že e, s tým súhlasia zástupcovia komisie, takže v tomto smere asi bude možné v budúcnosti urobiť viac než doteraz. Čo sa týka otázky e, copyrightu, osrodených diel, to sú všetko otázky veľmi komplikované v um, každom výbore, najmä v našom výbore sa nimi budeme musieť zaoberať. Nemôže ísť len o techniku, musí ísť predovšetkým o obsahy. To všetci konštatovali. Bez obsahov e, môžete zbaliť e, všetky e, prístroje. To by bolo len nekvalitná produkcia, to nechceme. Ďakujem vám teda všetkým, že sme mali túto príležitosť stretnúť sa. Dúfam, že nám to pomôže prekonať nadchádzajúce mesiace budeme následne diskutovať o mnohých opatreniach v jednotlivých eh, výboroch. Snad sa dopracujeme k dobrému záveru. Určite sa ešte na vás obrátime o radu a dúfam, že v priebehu tohto legislatívneho obdobia sa nám podarí nájsť viaceré dobré riešenia jednotlivých problémov. Určite neuspokojíme všetkých, ale pokúsime sa o to všetci spoločne. Ďakujem pekne, že ste boli s nami, že ste nám e, poskytli vaše e, odborné e, poznatky. Počítame s vami na nadchádzajúcich 6 mesiacov a môžeme teraz pokračovať a síce témou, ktorú sa zaoberal pán Boris. Takže prejdeme k bodu 6 nášho programu pán kolega Boris Európske kina v digitálnom veku, takže zostávame v, pri tomto obsahu. Nech sa páči, pán kolega. Ďakujem, predsednička. Na úvod, prosím, dovolte povedať, že správa, ktorú som sa rozhodol vypracovať v spolupráci s tieňovými správajcami z rôznych politických skupín je správa o európskych kinách, európskej kinematografii. A netýka sa to len vlastníkov kín, ale všetkých producentov, tvorcov, hercov, distributérov, ktorí čakajú na túto správu prakticky v celej Európe. Tak ako už sa povedalo, tak v Európe zažívame digitálnu revolúciu. Je to obrovská príležitosť, ale tak ako každá, ostatná, každá iná revolúcia, je tu riziko smrteľných zranení. Takže tí, ktorí nie sú dostatočne chránení, môžu jednoducho zmiznúť. V Európskom parlamente to však nemôžeme dovoliť, pretože si veľmi vážime európsku kinematografiu. I to je syntéza viacerých eh, druhov umenia. Tanec, hudba a tak ďalej. Samozrejme aj divadlo. A Wim Wenders povedal, že nie je žiadny lepší nástroj ako kino. A to je Jedrenie Európskej v duše Európy. Ak chceme byť zodpovední za ďalšie generácie, musíme si veľmi vážiť európske kino a európsku kinematografiu. No a preto eh, v rámci celej správy cítime zodpovednosť za európsku kultúru, európske kino, ktoré čelí problémom. Ak dokážeme urobiť ten krok vpred, tak sa budeme rozvíjať veľmi rýchlo. Niektorí nemajú problém s rýchlym rozvojom, niektorí však potrebujú pomoc. Cieľom tejto správy je podporiť európske kino, ktoré má obrovské hodnoty. A najlepší spôsob podporiť európsku kultúru je rôznorodosť a rôzne jazyky je práve kino. Ak sa nám podarí odstrániť bariéry, prekážky, tak po 100 rokoch tradičného modelu buď vznikne príležitosť rozvíjať pre 500 miliónov potenciálnych užívateľov európskej kultúry toto. No a to je veľmi dôležité. No a dnes Európsky parlament musí vyslať jasný politický signál tejto politickej transformácii, aby to bolo úspešné, pretože, ako som povedal, je to obrovská príležitosť. Rovnako myslím, že európske, európsky film a kino, ktorý vytvoril Zygmunt Bauman, ktorý bude kľúčovým rečníkom počas Európskeho samitu pre kultúru, on povedal, že európske kino a kultúra má hlavný cieľ ktorý spočíva v zmene mládeže a jej vnímania okolitého sveta, ale európske kino čeli veľmi plitkej a dutej kultúre. Takže okrem podnikateľského modelu modelu a obchodného modelu, v rámci ktorého musíme fungovať, musíme tiež si ceniť hodnoty pre budúce generácie hodnota nie je viditeľná z ekonomického hľadiska na prvý pohľad, ale predovšetkým dokážeme tvoriť vnímanie, rešpektovanie, vzájomné pochopenie, hlavne v období krízy, keď nevieme, akým smerom sa budú rozvíjať extremistické myšlienky. Takže kina a európsky film sú veľmi dôležité. No aká je súčasná situácia? Dnes, tak ako povedal už pán Pojru a zástupcov Európskej komisie, tak trh v Európe je obrovský. Viac ako 1200 filmov sa v Európe vyprodukuje každý rok. USA je to len 700. Ale dnes kvôli bariéram na trhu len 27% divákov vidí európske firmy, filmy. Ehm, zvyšok tvoria väčšina americké filmy. Treba sa spýtať prečo. Pretože európsky film nie je taký príťažlivý, vyjadruje iné hodnoty. Podľa môjho názoru je digitalizácia obrovská príležitosť pre všetkých. Pre producentov, výrobcov, pretože staré formy nedokážu osloviť spotrebiteľov dnes. Tie staré kópie kvôli finančnej náročnosti sa nedajú preložiť do všetkých jazykov a nie sú prístupné pre všetkých. No a preto väčšina jazykov alebo väčšina filmov na spoločnom trhu úplne do zabudnutia. No a predstavme si, že táto digitálna technológia, ak film je skutočne hodnotný, tak v priebehu jednej hodiny môže sa dostať ku všetkým potenciálnym divákom, v ich národnom jazyku. A vďaka tomu budeme mať veľmi hodnotné filmy, diela kinematografie dostupné pre všetkých. Ďalším problémom je dostupnosť. Bohužiaľ, Európa, v Európe ešte stále existuje neviditeľná železná opona. V západnej Európe je prístup k firmom je približne 16 tisíc ľudí na jedno plán, na jedno, jednu obrazovku alebo plátno. V východnej Európe je to 40 tisíc ľudí, takže je tu veľká hrozba. Na nešťastie vo väčšine krajín strednej a východnej Európe, Európy ehm, tu malé kina, ktorých je len jedna alebo dve premietacie sály. A väčšinou sú veľmi roztrúsené v západnej Európe digitalizácia prebehla v multiplexoch, kde je veľa premietacích sál. No a dnes už sú pripravení. Takže stojíme pred obrovskou výzvou. Môžeme preukázať, alebo dokážeme preukázať solidaritu a kohéziu a zaistíme rovnaký prístup všetkým občanom kín, k filmom, hlavne k tým európskym ďalšia hrozba, ktorá vládne všade v Európe, sa týka nezávislých filmov. Kvôli vysokým nákladom prechodu na digitálne technológie môžu mať aj problém s fungovaním na trhu. Vlastníci nezávislých kín hľadajú hodnotné filmy, filmy, o ktorých sa hovorí, na no, takéto filmy bez finančnej podpory, filmy, ktoré centrami kultúry tak budú mať, takéto kina, ktoré sú centrami kultúry budú mať problémy a môžu veľmi rýchlo zmiznúť z trhu. No ja by som chcel odporučiť prijatie tejto správy, pretože je to tiež súčasne aj výzva, výzva pre členské štáty, komisiu, členské štáty, regionálne, miestne orgány, výzva všetkých, ktorí zodpovedajú za európske kina, európsku kinogromatografiu aby jednali koordinovane a rýchlejšie. Musíme zrýchliť naše aktivity a finančnú podporu, hlavne čo sa týka prechodu na digitálne technológie. Je a to pre všetkých, pre producentov, umelcov. Nemám veľké obavy s obsahov, pretože tie ten obsah a tie obsahy už existujú. Dnes potrebujú naše podporu aj distribútory, pretože musia nájsť svoje miesto v digitálnej oblasti. No a vlastníci kým, či už súkromní alebo štátni, je to v jednotlivých krajinách rozdielne. A preto sme pripravili my návrh o finančných modeloch a to pomocou využívania štrukturálnych eh, fondov a to v rámci nového finančného rámca 2014 až 2020. Uvediem dva príklady. No a najskôr napríklad eh, z Krakova a potom Vroclav v Polsku. Vidíme, čo sa tam dá urobiť. No dovolte mi povedať, že prechod v malých mestách, vďaka štruktúrálnym finančným fondom, vďaka digitálnym technológiám umožnil zvýšiť o 100% počet divákov. A to vďaka tomu, že tieto kina spolu s tými obrovskými kinami premietali veľmi populárne filmy pre široké publikum a súčasne sú to filmy, ktoré boli dostupné inde v Európe, no ale súčasne mohli plniť úlohu podporovania tých veľmi hodnotných európskych filmov a to z 32 až 40 a to je vynikajúci príklad investície do malých kín v tých menších mestách. No a druhý systém, o ktorom by som chcel hovoriť, e, to je ten komerčný systém pre Európsku investičnú banku, prípravu osobitných preferenčných ponúk pre súkromné kina, čo by umožnilo financovať prechod na digitálne technológie. To je približne 80 až 100 tisíc eur. v úveroch, no a kina by to mohli splácať v nadchádzajúcich rokoch. Znamenalo by to, že tieto kina nevymiznú. Vo Veľkej Británii je iný systém, to treba tiež povedať kvôli šíreniu tých najlepších postupov v celej Európe. Ďalšia vec je podporný mechanizmu a spájanie, spájanie vysielateľov, tvorcov. Je to systém, ktorý je známy a veľmi dobre funguje. V USA je to systém VPF, Je to dobrý a osvedčený systém, ktorý nám umožní znížiť náklady prechodu na digitálnu technológiu. A ďalšia otázka, ktorou sme sa v správe chceli zaoberať, to sú normy, štandardy, väčšina producentov, distributérov hovorí a žiada od Európskej komisie právnu reguláciu noriem. To je možné, ak budeme mať harmonizovaný systém izonoriem. Ak to nebudeme mať, tak sa budú vytvárať nové bariéry pre producentov, distributérov, vlastníkov kín. Potrebujeme jeden systém, ako v USA a v niektorých častiach Európy. Tak by sa nám podarilo odbúrať bariéry pre všetkých. Dnes európsky diváci, európsky, európske publikum žiada systém založených na 2K alebo 4K, čo umožní vysielanie 3D filmov Wim Wenders svoj film Pína vytvoril v 3D systéme. To ukazuje, aké náročné je dnes publikum. Nové technológie sú možné a dostupné pre všetkých, pre producentov, distributérov. Potrebujeme pre tento systém čo najskôr vytvoriť štandardy a normy Existujú mnohé technické komplikácie, nechcem zachádzať do detailov, ale na mnohých zasadnutiach sme si ich uvedomili. No a ďalším problémom, ďalší problém je spojený s archívmi. Ani na to nie je nejaká jedna univerzálna odpoveď. Niektorí tvrdia, že archívy pre 35 mm filmy kvôli technickým, environmentálnym eh, problémom, problémom vlkosi sú veľa lepšie ako digitálne archívy. A aj tu by sme očakávali, že Európska komisia vypracuje čo najskôr normy na to, ako eh, budovať eh, filmové archívy eh, na dlhé roky dopredu a na to, aby sa tieto umelecké diela sprístupnili do najväčšej možnej miery na vzdelávacie účely, ako aj na vedecké účely. Digitalizácia a archívy umeleckých diel majú kľúčový význam na to, aby sa mohlo plne, aby sa mohla plne využiť storočná história európskeho filmu a sprístupniť ho budúcim generáciám. Očakávame, že Európska komisia a členské štáty poskytnú všemožnú pomoc, pokiaľ ide o vytváranie filmových knižníc. Tento systém a prístup k euro európskym filmom v týchto knižniciach je veľmi dôležitý. Veľmi dôležité je urýchliť proces digitalizácie tak, aby sa zabezpečil široký prístup k týmto filmom všade v EÚ. Ďalší aspekt, ktorý by sme chceli riešiť v, tej, v správach, je e, to, o čom hovoril Wim Wenders a Roman Gutek, s ktorými sme sa stretli pri vypracovaní správy. Chcel by som sa poďakovať aj Europa Cinemas za ich podporu Konferencia na, konferencie na túto tému boli zorganizované v Paríži, v Cannes. Európska komisia zasa organizovala vypočutie a e, očakávali sme to, čo povie Wim Winders, e, k tej téme, aby budúce generácie boli schopné pochopiť význam či zmysel filmov, tak aby sa veci značne zjednodušili. Chcel by som citovať Ervina Panovského z roku 1934, ktorý povedal, že nie je nič lepšie ako kino, respektíve, ako film, respektíve nič nie je silnejšie než film. Preto vzdelávanie k E, v tejto oblasti pre mladých Európanov by sa malo znásobiť. Tak je to e, dôležité nielen z hľadiska chápania Európy, ale je to aj dlhodobá investícia ak totiž budeme e, vzdelávať e, divákov dnes, tak e, môže sa to všetko prejaviť v budúcnosti. Predbežne to funguje len vo Francúzsku a nie v žiadnej ďalšej krajine. A teraz ďalšia otázka, to je program média. O tomto sme už hovorili a chceli by sme veľmi dôrazne povedať Európskej komisii, že tento program podporoval európsky film už vyše 20 rokov a mal by sa zvýšiť rozpočet na tento program, ale zároveň sa musia riešiť nové výzvy, ako je digitalizácia, ako je e, odborná príprava e, ľudí, ktorí e, by mali dostať potrebnú prípravu v digitálnej technológii. Takže tento program by mal v EU zohrávať aj inú funkciu preklady. Toto nie je veľmi drahé. Filmy by mali byť k dispozícii vo všetkých jazykoch. Tento program by mal byť akýmsi e, vyslancom v Európe Zabovanie e, je drahšie a mali by sme sa zameriavať predovšetkým na titulkovanie. Toto budeme veľmi silne presadzovať. Ďalšia otázka sa týka festivalov. Festivaly e, najlepším spôsobom propagujú európsky film a my chceme tieto festivaly podporovať. E, patrí sem aj filmová cena Lux, ale to všetko je obsiahnuté v správe. Nebudem hovoriť o podrobnostiach. Ďalší aspekt, ktorý by som chcel spomenúť, súvisí s vypočutím o e, budúcnosti európskej chronológie. Do akej miery sme v Európe pripravení vypracovať zodpovedný model? tak, aby sme zabezpečili, že e, publikum v Európe má prístup k lineárnemu obsahu a preto musíme podporiť, pomáhať európskemu filmu a európskej kinematografii. Takýmto spôsobom totiž e, pozbudzujeme ľudí, aby chodili do, divadla do, do kina a repertoár možno e, budovať len tak, že zabezpečíme potrebnú digitalizáciu. A na to potrebujeme aj podporu lineárneho obsahu, ktorý by však mal byť e, otvorený aj pre... Mali by sme byť však otvorení aj pre nelineárny obsah. Veľmi veľa diel je prístupných online, tak povediať na čiernom trhu a na to by sme takisto nemali zabúdať. Takže okrem podpory tradičného modelu by sme mali podporovať aj také e, modely, obchodné modely, ktoré umožňujú prístup k európskym filmom prostredníctvom technológie on demand, ale tu by sme mali byť opatrní, E, pokiaľ ide o poskytovanie podpory tak tradičnému lineárnemu, ako aj nelineárnemu obsahu. Podľa nášho názoru existuje dostatočný priestor na obe, tak na lineárny systém, ako aj na novú generáciu nelineárnych systémov. Musíme tu však byť veľmi opatrní. Chcel by som vás požiadať o pomoc e, pri e, príprave správy a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi už doteraz pomohli pripraviť dokument. Správa mohla mať len 4 strany, ale samozrejme je tu celý rad otázok, o ktorých bolo treba hovoriť. Preto poviem, že ak v Európskom parlamente budeme hovoriť silným hlasom a vyšleme silný signál pre komisiu a členské štáty zabezpečíme e, správny prechod na digitalizáciu a podporu členským štátom. Prosím, pripravte si pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Pán kolega Boris vložil do toho celé srdce a výborne to nadvezuje na predchádzajúce vypočutie. Mám teraz dve prihlášky o slovo. Poprosím, aby ste boli struční, lebo ešte nás čaká zasadnutie koordinátorov. Pani Mekláken. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada a veľmi, je to pre mňa veľké potešenie vypočuť si niekoho takého zanieteného. Európske, európske kinematografie, európske kino je veľmi dôležité a mm, vytvára 35 tisíc pracovných príležitostí a treba sa na to pozrieť ešte z podnikateľného hľadiska. Sú to malé podniky, musia byť úspešné a hlavne kinematografia žije z dopytu obyvateľstva. Takže nemusíme učiť, uh, aké filmy sa tam budú premietať, ale musíme pomáhať európskemu filmovému priemyslu, podporovať lepšie ich filmy a rovnako treba hľadať uh, schopnosti a možnosti tvorby filmu v Európe. Myslím, že film sa dá využiť ako vzdelávací nástroj No a to je viac menej všetko. Chcem len podporiť a vašu prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pani Nevedelová. Ja sa pripojím tiež ku gratulácii pod pána spravodajcu je veľmi dobrá a určite vidíme, že veľmi sa do toho vžil, že naozaj tu vášeň e, voči tomuto voči tejto problematike má. Ja súhlasím s tým, že treba určite podporiť európske kína, pretože e, bola by som rada takisto ako všetci ostatní, aby sa v európskych kinách premietalo viacej európskych filmov. Čiže je to vlastne podpora nášho kultúrneho dedičstva, ale chápem, že teda musíme ich digitalizovať, musíme ich viacej podporiť, ale takisto by som e, sa pridala k vášmu názoru, že e, treba ale nájsť na to finančné prostriedky, pretože malé kina alebo teda niektoré malé kina, kde sa premietajú možno aj amatérske veci, nebudú mať možno na to financie, ale je to samozrejme treba zvážiť. Súhlasím s vašim názorom, že treba e, titulkovať filmy, pretože v krajinách, kde sa filmy titulkujú a neprekladajú, je omnoho lepšia znalosť cudzích jazykov ako v tých krajinách, ako napríklad v mojej, kde teda používame stále dubbing, ktorý je trošičku nevhodný a naozaj nepomáhame deťom ani občanom učiť sa iný jazyk. E, ďalej by som rada Ďalej rada by som vyjadrila názor, že určite treba podporovať kina chodiť do kín, e, pretože ak budeme viacej chodiť do kín, tak budú mať kina väčšie zisky a tým pádom aj producenti filmov budú mať väčšie zisky, čiže budú viacej vyprodukovať ďalšie filmy a ďalšie dobré filmy, európske filmy a toto môže napomôcť takisto aj boju proti e, pirátstvu a falšovaniu filmov a rôznych iných vecí na internete. Čiže naozaj je veľmi dôležité klásť dôraz eh, na to, aby sme to všetko podporili a aby sme urobili veľmi dobrú správu a vyjadrili veľmi jasný názor Európskeho parlamentu. A veľmi vás v tomto podporujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kosta. Veľmi stručne ja by som chcela povedať, že správu považujem za veľmi dobrú, je veľmi dobre koncipovaná a pomôže nám. Zaujímavé bude e, posvietiť si na dve otázky e, spolu. E, v minulosti sme mali výnimky pri určitých problémoch týkajúcich sa štátnej pomoci v rámci prechodu na digitálnu éru. Bolo tam teda ustanovených niekoľko výnimiek a bolo by zaujímavé pozrieť sa, ako sa toto prepája s digitálnou agendou, pretože táto sa zasadzuje o zmenu a znamená to, že štátna pomoc je želaná v rôznej forme nielen za účelom vybudovania kvalitných sietí, ale aj e, pre kina, ktoré ukazujú, ktoré premietajú európske filmy, kvalitnú tvorbu a tiež aby sa vôbec získali nejaké prostriedky pre filmový priemysel. Takže mali by sme sa pozrieť na to, aké formy e, takéto podpory môžu existovať. Čo sa týka e, prechodu, treba tam dodržiavať e, rôzne izonormy a myslím si, že americký e, systém vôbec nie je možné preniesť na naše pomery, najmä pokiaľ ide o mnohé malé kinosály, ktoré u nás existujú, takže na to by som sa, k tomu by som sa s vami rada podelila o svoje názory. Uh, ja by som chcela poďakovať pánovi Borisovi za jeho veľmi komplexnú správu a teším sa na ďalšiu spoluprácu a rovnako myslím, že je veľmi zaujímavé spolupracovať s kinematografickým priemyslom v našej krajine, ako aj v, v, v Veľkej Británii. Mám len pár pripomienok a dôrazov na niektoré aspekty. Chcela by som eh, podporiť spoluprácu medzi prevádzkovateľmi kín, miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou. Myslím, že to treba zúrazniť. No a Chcela by som podporovať a financovať filmové kluby. V niektorých eh, krajinách ako moje a v iných krajinách sú malé kluby, ktoré eh, zohrávajú eh, v spoločnosti veľkú úlohu a potrebujú financie, financie minimálne úvodne, pretože sa nedokážu prefinancovať samotné a samotrebe treba zaistiť technológiu v celej EU. No a ďalej podpora eh, alternatívnych eh, športových filmových eh, podujatí. Treba definovať, čo je alternatíva. A ja myslím však, že spravodajca ehm, to už asi za, to, tomu sa venuje. No a ďalej som hovorila o nevyhnutnosti rýchlosti. Tomu už viac nepoviem. No a myslím, že treba tam zaradiť aj financovanie školení ako aj prevádzku projektorov. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a ja by som chcela ešte dodať, a predtým, než dostane slova pani Silva za komisiu, chcela by som povedať, že komisia sa programe média môže spomínať na cenu Lux, pretože my, my Nahádzame distribúciu, pretože mm, robíme titulky vo všetkých eh, jazykoch eh, a niekedy máme dokonca aj verziu pre nevidomých. To som v Berlíne uviedla pred pár dňami. Bolo to skutočne nepredstaviteľné. Eh, bolo tam približne 200 zrakovo postihnutých a oni ten film vnímali rovnako ako ja, aj keď ho nepoznali. V rámci diskusí s týmito ľuďmi som zistila, že mali rovnaké dojmy ako ja. A ja som si to absolútne nevedela predstaviť, ani ten film nevideli. A ten film sa odohráva často aj prostredníctvom pohľadov, ktoré sa v ňom skonajú. No a ďalší film, ktorý e, vyhrá, nebude ešte nemecký, takže táto reč tiež bude mať verziu pre zrakov postihnutých. Takže titulkovanie naše titulkovanie je pomoc pre trh, ktorý nie je spoločný. A to treba robiť. A to je to, čo povedala pani Nevedelová v mnohých krajinách na Balkáne. Tam sa vždy používajú titulky. A v Holandsku sa tiež používajú len titulky. A prečo? Poznajú toľko jazykov. My sme nič netitulkovali, len dabujeme a mnohé veci nerozumieme. Takže ja viem, že program media bude aj naďalej existovať, že dostane oveľa viac programov, takže keď tento program media sa nechá inšpirovať našou myšlienkou ceny Luxa, tak prispojeme k európskym filmom. Pani Silva, za komisiu máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Páka, pani predsednička. Myslím, že na úvod by som mal povedať, čo sa mne osobne zdá e, spoločná vlastne program média e, program média podporuje titulkovanie aj dabovanie aj e, je pre slabozrakých a zrakov postihnutých. Avšak my nič neprespisujeme, my len dávame možnosti. My myslíme, že distribútory najlepšie vedia, pre aký trh budú čo potrebovať. Viem, že je to otázka e, zložitá, ale je to tiež otázka financovania a dostupných prostriedkov. Na úvod by som vám chcela poďakovať za dnešné pozvanie a rovnako by som chcela povedať, že veľmi vítame túto správu. Myslím, že to zdôrazňuje význam a urgentnosť digitalizácie, hlavne v kontexte globalizácie ten spôsob, ako náš priemysel je ohrozený. A skutočne ten prechod na digitálne technológie sa nerealizuje rovnako ako v televízii. Nie je tam nejaký konkrétny dátum. Prechádzame na digitálne technológie v rôznych fázach v závislosti od finančných prostriedkov, nové modely, postupy a veľmi pomalé zmeny. Želám vám pár pripomienok, ktoré dúfam budú užitočné a prospešné, čo sa týka nových modelov financovania. Tak eh, bohužiaľ vo väčšine neprinášajú momentálne zisky. My podporujeme video on demand eh, v rámci programu Media a vidíme, že aj najväčšie a najsilnejšie projekty očakávajú že o 2-3 roky prestanú byť eh, ten, ten, ten taký prelom, aj keď ich už podporujeme 2-3 roky. No a ďalšia otázka sa týka postupov. Vidíme, že na poslednej konferencii o európskej kinematografii minulý október, aj napriek tomu, že VPF sa už eh, používa bežne, tak pre väčšinu filmov na trhu je to drahšie, je pre európskych distribútorov drahšie distribuovať európsky film v digitálnej podobe ako eh, na 35 mm filme. Toto je veľmi dôležitý problém. No a čo sa týka eh, vzdelávania, vítam pripomienky k tejto, v tejto správe. Komisia vytvorila novú expertnú skupinu, aby preverila prepojenia medzi filmovou gramotnosťou a vzdelaním. Pozvali sme expertov tak z pedagogickej oblasti, ako aj kultúry, s nádejou, že vyriešime túto patovú situáciu. A skutočne otázka filmových klubov, na to sme boli upozornení a myšlienko je spustiť nejaký systém, ak nám to umožní umožnia finančné prostriedky. A teraz sa niekoľko ďalších bodov. Program New Media Dúfam, niektoré z týchto problémov vyrieši, ale zohľadom ohľadom na súčasný návrh komisie, myslím, že niektorí z vás s ním sú už oboznámení v rámci viacročného finančného rámca. E, nebude dosť peňazí na to, aby sme urobili čo len polovicu e, z tých vecí, ktoré by sme radi urobili. Ja sa spolieham na vašu podporu a dúfam, že spoločne sa nám podporí e, presadiť minimálne rozumný rozpočet pre veci, ktoré, ktoré sa snažíme. Jedna z veľký, jeden z veľkých problémov v budúcnosti bude propagácia obsahu. Vytvárame množstvo obsahov, no a skutočne aj veľa filmov, ale v svete, kde je veľa filmov, veľa programov, tak um, bohužiaľ len tie najsilnejšie značky um, upotajú pozornosť divákov a spotrebiteľov. No a DVD, kde sme zrušili podporný mechanizmus a dúfali sme, že dokážeme poraziť americkú silu. No a náš podiel na, tehu, na trhu je dnes len 20%. A dúfame, že čo sa týka video on demand, tam to bude iné a že nové formy uh, transmisie a nové podnikateľské modely nám dajú príležitosti a vítame a dúfame, že parlament bude hlasovať za e, tieto prípravné roky, ktoré nám umožňa odskúšať tieto nové obchodné modely silnými európskymi operátormi. Ale myslíme, že festivaly a podpora bude kľúčom k budúcnosti. A chcela by som skrkovať jeden bod e, audiovizuálny sektor. Zamestnáva 1,2 milióna ľudí, je to veľmi dôležitý e, sektor. 6 miliard eur je obradný za minulý rok a ja by som chcela vyzvať ruský filmový priemysel, aby z toho profitoval. No a čo sa týka štátnej pomoci a oznámenia štátnej pomoci, tak samozrejme prebiehajú verejné konzultácie, ktoré skončia v septembri tohto roku. No a digitálne, digitálna problematika je v centre otázok, o ktorých sa hovorilo. Takže ďakujem veľmi pekne. My sme veľmi radi že s vami môžeme spolupracovať o týchto témach. No a skutočne myslíme, že táto správa e, poskytne dobrý vstup pre odporúčania, ktoré pripravujeme na budúci rok v kontexte európskej, teda digitálnej agendy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Eleva Silva. No a pán Boris, chcete odpovedať, tak poprosím veľmi stručne, alebo nie. No, dobre, nech sa páči. Ja by som chcel poďakovať za všetky pripomienky. Ďakujem aj Kataríne, pani Koste. Všetky tieto otázky a body zvážim samozrejme. No a musím povedať, že skutočne máme od programu média veľké očakávania. No a zdá sa, že načasovanie je dobré, pretože po zhľadnutí filmov v kine, tak video on demand je ďalším krokom, tak aby európsky diváci mohli sledovať viac európskych filmov. Dnes to nie je ešte možno súhlasím aj s pripomienkami pani predsedničky o prípravách a premietaní filmov pre zdravotne postihnutých eh, divákov. To musí byť tiež súčasťou správy. No a súhlasím tiež s pani Kosta, ktorá hovorí, že ak chceme podporiť eh, európske kina, európsku kinematografiu, potrebujeme reguláciu, regulovať eh, verejnú pomocou. Pretože na jednej strane hovoríme, že kina sú a kinematografie sú dôležité, financujeme opery, divadla, ale kina nedostávajú peniaze a preto treba neformálne regulovať, treba to zmeniť, musí to byť pripravené, pretože inak súkromné kina nebudú využívať tú priamu pomoc. No a preto poukazujem na to, že dnes alebo v blízkej budúcnosti budeme nútení v kinách udržať duálny systém, takže budú musieť mať analogové projektory, a digitálne systémy súčasne. Pretože ak budú chcieť diváci sledovať filmy, ktoré boli vyrobené pred 10-15 rokmi, tak eh, tie nie sú stále digitalizované, takže budeme musieť mať digitalizovaný systém, teda duálny systém. Samozrejme v budúcnosti je všetko digitálne. A, tak teda ešte raz ďakujem za vaše pripomienky a návrhy a teraz sa eh, očakávam ďalšie pripomienky na silnú správu, aby sme vyslali jasný signál všetkým. Ďakujem piek- pekne, Petr. No a lehota na prekladanie pozmúci návrhu je 7. september, takže a, ak vás niečo pekné napadne v lete, možno v nejakom amfiteátri, No a 5. oktobra budeme hlasovať. Ďakujem pekne. No a ďakujeme zástupcom komisie. No a v tejto oblasti vás podporujeme, v iných oblastiach musíme ešte zistiť, či sme na rovnakej úrovni. Dobre, tým ukončujem tento bod dnešného rokovania. Ďakujem vám všetkým za účasť. Požiadam koordinátora, aby to ešte zostal.